by sme mohli začať, pretože by som nerada pripravila našich rečníkov o čas, ktorý, o ktorý sa chcú s nami podeliť. Mohla by som na začiatku požiadať o schválenie programu. Nevidím žiadne námietky. Ďakujem pekne. A teraz prechádzame k oznámeniam predsedničky. Je ich zo pár. Pokúsim sa to čo najstručnejšie predniesť. Zajtra do poludnia bude výmena názorov s pani Elenou Salgado, ktorá je predsedničkou Ekofinu. Bohužiaľ, mus- musela odložiť stretnutie s našim výborom a nový dátum bude oznámený čo najskôr. Každého pripomínam, že sme ju pozvali podľa článku 121,5 zmluvy a preto musí prísť a vysvetliť situáciu, ktorá sa týka odporúčania dohľadu nad Gréckom, viac straného dohľadu. Nezružme túto časť programu. Mňa tak napadlo, že by sme mohli využiť tento čas, aby sme si prediskutovali súčasnú situáciu v Grécku. Keby poslanci chceli o tom hovoriť, tak by to mohlo byť takto. Čakám na schválenie tejto, tohto námetu koordinátorov. Od koordinátorov 10. mája budeme mať mimoriadne stretnutie v pondelok popoludní, počas ktorého budeme hlasovať o AIFM a o balíčku finančného dohľadu, o predbežných správach k týmto témam. A čo sa týka doplňujúcich a pozmenujúcich návrhov k týmto balíčkom, viete, že sú rozsiahle oba. Obe tieto témy, dokumenty už boli šírené, nebudeme ich na budúci týždeň opäť rozosielať, ale budú k dispozícii v rámci web stránky, v rámci dokumentov k stretnutí a na mieste bude k dispozícii niekoľko papierových kópií, ale nebudeme ich znova tlačiť, pretože si vážime naše lesy. A to by stálo tie menšieho lesa vytlačiť všetky tieto rozsiahle dokumenty znova štvrtok v Štrasburku od 9.30 do 11.30 bude stretnutie. Koordinátori už rozoslali podrobnosti. Máme dvoch nových členov vo výbore pre štatistiku a mali by sme sa vyjadriť, či schválime týchto nových poslancov. Dali nám veľmi krátky čas na to, myslím, že len do 7. mája sa máme vyjadriť, takže poprosím vás vyjadriť sa do 3. popoludní 5. mája. Biografie boli už rozoslané medzi poslancov. A napokon návrh uznesenia k širokým usmerneniam hospodárskej politiky a riadenia hospodárskych vecí verejných. Toto sa odložilo na požiadavku jednej politickej skupiny a za podpory iných politických skupín a preto mm, sa tým nebudeme zaoberať v danom čase, ale týmto návrhom uznesenia, ak aj rada odloží do oktobra schválenie týchto usmernení. Aj my sa nimi budeme zaoberať až potom. Čo sa týka Medzinárodnej Európskej rady členských štátov eurozóny 7. mája, už by bolo na čase, aby sme podľa takéhoto harmonogramu sa zariadili aj my. To bolo všetko, bolo oznámenie predsedničky dnes dosť. Prechádzame k bodu 3 programu. O slovo sa hlási poslankyňa. To je skôr technická poznámka. Je to dosť nepríjemné, že nebudeme mať možnosť zajtra dopoludne si vymeniť názory s predsedníctvom EÚ. Odkladanie výmeny názorov s predsedníctvom zatiaľ, čo máme svoje vlastné rozpravy, je jedna vec, ale my sme teraz v inej situácii, Situácia sa mení veľmi rýchlo a kým bude ministerka mať čas na Európsky parlament, už nebude vôbec treba o ničom diskutovať, lebo situácia bude samospadom vyriešená. Dúfam, že nová predsednička sa pokúsi naozaj zorganizovať výmenu názorov s Európskym parlamentom a španielským predsedníctvom. Dovolím si ubezpečiť vás, že sme naozaj veľmi žiadali o jej účasť, ale žiaľ, nemôžeme na silu pritiahnuť pani Solgado, ale robím všetko možné, aby sa to zrealizovalo. Vrátime sa k bodu 3, je to verejné vypočutie k Bazileju 2 a k revízii smernice o kapitálových požiadavkách. Konkrétne sa budeme zaoberať CRD 4 cdr štvorkou a s ini- správami z vlastnej iniciatívy, ktoré sa uh, vykonali pod vedením spravodajcu Otmara Karasa. Vítam všetkých, ktorí nám prednesú svoje názory. Stefan Walter, Barbara Fron, Andreas Trakel a Adrian Blundell Wignall. Každý bude mať príležitosť hovoriť maximálne 10 minút a potom budeme mať rozpravu, budete môcť položiť otázky a oni vám budú odpovedať. Tí, ktorí sa chcete niečo spýtať, e, vyšlite dohodnutý signál. Čo sa týka prvého ročníka, aj ostatných máme už rozoslané ich životopisy. Nebudem ich preto zdlhavo predstavovať. Stefan Walter je generálnym tajomníkom bazilejského výboru k bankovému dohľadu a to stačí, aby jeho prítomnosť dnes bola naozaj opodstatnená. Nech sa páči, pán Walter, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Práca Bazilejského výboru spočíva v tom, že reformuje kapitálový a likviditný rámec. Reformný program sa týka bankového sektora, ktorý sa má trvalo udržateľne rozvíjať a dlhodobým spôsobom. Finančný systém, ktorý tu fungoval pred krízou, bol charakterizovaný nasledujúcimi slabými miestami. Poprvé, príliš veľa pôžičiek v bankovom a finančnom systéme a nebol dostatočný kapitál, dostatočne veľký a kvalitný, aby absorboval straty. Zlé hodnotenie, zlý rating, zlehodnotenie rizika, úverového rizika a likvidity, nedostatočné e, rezervy pre úvery, nedostatočné motivačné nástroje a správa, administratíva, čo sa týka dlhodobých vecí, zle nastavený kompenzačný systém, systém kompenzačných mechanizmov, opäť nedostatočné rezervy pre prípad, že finančné trhy sa budú správať nepredvydateľne a pri veľké systémové riziko, neprepojenosť, roztrieštenosť a spoločná zraniteľnosť voči rovnakým šokom, nemožnosť zmierniť tieto šoky. Hĺbka a zložitosť tejto krízy bola ešte zvýraznená tým, že vo finančnom systéme bolo príliš veľa pôžičiek, nebolo dostatočné rezervy pre likviditu, nebolo dostatok kapitálu a motivačné nástroje pre rizikové správanie sa boli nastavené zle. Bazilejský výbor teraz navrhuje, že kríza by možno bola bývala zasiahla trošku menej zle, ak by takéto slabosti neboli existovali. Preto máme na mysli nasledujúce ciele, ktoré by sme mali splniť, aby sa takéto niečo v budúcnosti nezopakovalo. Zabezpečiť, aby všetky rizika boli integrované a zarátané a aby bolo dostatok kapitál na ich pokrytie, najmä čo sa týka obchodných aktivít, sekuritizácie a derivátov. Po druhé, chceme zabezpečiť, aby kapitál, ktorý má vysokú kvalitu, dokázal absorbovať straty z vystaveniu sa riziku. To znamená, že spoločná ist súkromný majetok musí byť dostatočne zabezpečený. Pilier 1 by mal mať dostatočný pomer pôžičiek a vlastnej istiny alebo vlastného kapitálu. Chceli by sme zabezpečiť vybudovanie rezerv v systéme, ktorý funguje proticyklicky, aby bolo možné absorbovať finančné šoky, keď sa objavia. Chceli by sme zaviesť minimálne globálne štandardy pre kontrolu rizika likvidity, zabezpečiť, aby systémovo dôležité veľké banky mali dostatočný dohľad a aby ich rizika boli dostatočne kryté. Chceli by sme posilniť správu veci verejných, administratívu, riadenie a manažment v rámci pilieru 2. Chceli by sme zlepšiť disciplínu na trhu tým, že sa zvýši práca v rámci piliera 3, kedy sa rizika, profilové rizika firiem odhalujú, odhalia dostatočne. Všetky tieto body zhrňajú mikroprudenciálne a makroprudenciálne prvky a takisto majú na zreteli jednotlivé biznis modely jednotlivých bank. Aj zahrňajú širšie riziko a širšie aktivity. Tieto reformy sú zamerané na firmy a aktivity, ktoré majú systémovú povahu. Napríklad požiadavky na kapitál musia byť zvýšené pre obchodné aktivity a treba komplexne ponímať sekuritizáciu a resekuritizáciu. Budú existovať celkovo vyššie požiadavky na nahromadenie kapitálu, ako tomu bolo predtým. Čo sa týka pokrytia rizika v tomto rámci. Tento by mal zahrňať rozličné obchodné modely, rozličnú úroveň systémového rizika. Všetky banky musia mať dostatočné rezervy, kapitálové rezervy na pokrytie rizika, aby mohli pokryť možné potenciálne straty. Pri vývoji týchto námetov a návrhov náš výbor venoval pozornosť jedinečným okolnostiam takým firmám, ktoré neobchodujú na burze, napríklad e, družstvám a s rôznym typom spoločnosti. Všetky banky by si mali však vybudovať rezervy v dobrých časoch, ktoré potom môžu využiť v zlých časoch. Tieto proticyklické e, podušky by mali absorbovať rizika a šoky, pretože takto sa správa reálna ekonomika. Pri reformách náš výbor venuje naozaj veľkú pozornosť i priemyselným odvetviam a hospodárstvu ako celku i počas tranzície aj dlhodobo. To znamená, že banky by sa mali vrátiť na predchádzajúcu úroveň ziskovosti. Do veľkej miery teraz máme veľkú verejnú podporu a môžeme tieto opatrenia zaviesť pre, vo svetle krízy. Zdá sa byť rozumné, aby banky mali tieto zisky pred krízou a tieto zisky sa potom použijú nie na to, aby sa vyplácali nadmerné odmeny, dividendy a aby sa brali ďalšie zbytočné pôžičky. Do konca roka by sa malo prejasniť, aké budú nové štandardy, ktoré budú musieť banky plniť, aby sa dokázali dobre správať v novom dynamickom a pružnom e, prostredí. Regulačné požiadavky stále zostávajú nevhodne nízke a potrebujeme naozaj všetko prekopať od základu. Musíme zistiť, ktoré finančné inštitúcie sú stále podkapitalizované a stále majú priveľa pôžičiek. Súčasné minimálne požiadavky na kapitál tvoria 2 istiny rizikových aktív, ale my potrebujeme e, pomer pôžičiek a vlastného kapitálu aspoň 2 ku 1 Zlá likvidita bank bola jedným z faktorov, ktorý ešte zhoršil krízu. Náš výbor preto navrhuje medzinárodne harmonizované štandardy minimálnej likvidity, ktoré budú pomáhať tomu, aby banky vydržali mesiac veľmi vážnej situácie na trhu a aby stáli pevnejšie na nohách. Prepačte mi, prerušuje predsednička rečníka. Ak čítate pre tlmočníkov, je veľmi ťažké držať s vami krok. Spomalím, sľubuje rečník. Výbor e, sa rozhodlo nastaviť tento proces veľmi prísne, aby celkový dopad reforiem bol naozaj znateľný. Cieľom je dosiahnuť lepšiu pružnosť, lepšiu pevnosť bankového sektora a týmto zabezpečiť trvalú udržateľnosť. Tieto procesy zahrňajú nasledujúce verejné konzultácie, reformy kapitálu a likvidity, o ktorých sa začalo hovoriť v decembri, e, sú podrobené verejnému pripomienkovaniu. Výbor, výbor teraz zvažuje všetky možné dopady nového návrhu. Po druhé, hodnotenie dopadu náš výbor momentálne realizuje k štúdiu dopadu vyhodnocuje všetky aspekty reformného balíčka aj na jednotlivé banky, aj na bankový priemysel. Po tretie, kalibrácia. Výbor analizuje celkovú kalibráciu celkového kapitálu a likvidity, ako to má byť všetko nastavené, aby výsledkom bol pružný a zároveň pevný bankový systém. A napokon makroemi- makroekonomické hodnotenie dopadu počas obdobia prechodu alebo tranzície. Bazilejský výbor, výbor v úzkej spolupráci s Medzinárodným menovým fondom a ďalšími inštitúciami posudzujú dopad týchto reforiem pri rozličnej dĺžke tranzitívneho obdobia, aby sme zabezpečili, že ekonomická obnova sa naozaj udeje. Na konci tohto obdobia bude odporúčaný systém reforiem, ktoré budú odporúčané pre bankový sektor, tak aby finanční žraloci nemohli loviť až tak dobre, ako sa im to darilo doteraz. Navrhneme harmonogram, navrhneme e, dočasné obdobia, aby prechod k novým štandardom bol hladký a neohrozoval nový rast. Kríza vznikla v niektorých oblastiach vo sveta, ale postihla všetky. Postihla mnohé tovary, mnohé biznis modely a mnohé skupiny obyvateľstva. Nevieme, kde bude pôvod a počiatok ďalšej krízy, ale vieme, ako by sme mohli zmierniť jej dopad. Preto je kriticky dôležité, aby všetky banky a všetky e, krajiny posilnili pružnosť a zároveň pevnosť svojho bankového systému majúc na zreteli globalizáciu finančných trhov a vlny, ktoré tieto finančné žraloky vyslali do celého sveta. Musíme sa vyhnúť e, veľmi vážnej hĺbke dekonjunktúry a treba zabezpečiť kapacitu, aby banky mohli plniť svoju úlohu aj v zlých časoch. Ďakujem pekne za pozornosť. Budem rád, keď budem môcť odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, necháme si priestor na otázky potom, e, aby teda prebehla plnohodnotná diskusia na konci tohto miniseminára. Teraz môžeme prejsť k prezentácii pani Barbary Frong, ktorá je e, z skupiny Santanderama. na starosti program Basel 2 a riadenie rizika, a analýzu rizika a ochranné opatrenia. Myslím si, že ak sa nemýlim, máte prezentáciu pripravenú, tak budeme sa o ňu opierať. Ďakujem pekne za príležitosť podeliť sa s vami o niektoré názory skupiny Santander na návrh CRD4. Uvediem niekoľko konkrétnych pripomienok, ktoré sa týkajú dynamického, dynamických ustanovení a rezerv budete e, sa vo svojich e, budúcich e, analýzach musieť operať o náš materiál. Európska komisia a výbor ECON, ale aj jednotlivé konkrétne zložky tohto návrhu v podstate podporujeme. Chceme však vyslať niekoľko základných posolstiev. Poprvé, aj keď nový návrh nariadenia sa chce sústreďovať na analýzu a zadefinovanie problémových oblasti ako napríklad sekuritizácia, obchod s derivátmi a požičky medzi bankami, nariadenie akoby filtrovalo alebo nepomenúva skutočné dôvody krízy. Je e, potrebné zvážiť nedostatok kontroly a nevhodné riadenie na úrovni podnikov a tiež nedostatok kvalitného dohľadu na úrovni verejného sektora efektívne banky, ktoré fungovali aj počas tejto závažnej krízy, zdá sa, že boli rovnako e, zasiahnuté ako menej výkonné banky e, týmto nariadením, keďže regulačné orgány e, majú isté ciele, ktoré sú stanovené na všetky tieto inštitúcie. My navrhujeme, aby sa nevyhodnocovali jednotlivé prípady oddelenie, ale aby sa vyhodnotili spoločné vplyvy a tiež dopady jednotlivých e, oddelení a je potrebné ich vyhodnotiť ešte predtým, ako sa príjmu akékoľvek e, záverečné rozhodnutia. Toto obsahuje aj vplyv na skutočné hospodárstvo, na spotrebiteľov, e, skutočné fungovanie finančných trhov a tiež možné zmeny úloh, ktoré zhorávajú banky tradične. Pozrime sa teraz na druhý bod trochu podrobnejšie. Obávame sa, že pravidlá vysokého vystavenia sa, ďalej korelácie, ďalej obmedzovanie jednému bankovému partnerovi, ďalej e, podobné opatrenia to nezvyšuje e, bezpečnosť banky, ale pre zúčastnené inštitúcie to môže narušiť ich likviditu a tiež schopnosť e, poskytovať vzájomné požičky medzi bankami, najmä v členských štátoch, ktoré majú malú menu. Tento nástroj a návrh môže viesť k tomu, že kapitál bank sa zníži, najmä čo sa týka priamých eh, vplyvov ktoré súvisia so štandardmi kapitálovej konverzácie a ustanovení, ktoré sa zameriavajú na um, úroky. Okrem toho, vysoká pozornosť, ktorá sa sústreďuje na likviditu a kapitála, aj keď to chápeme z prudenčného hľadiska, môže mať vedľajší účinok v tom, že poskytne stimuly sústredovanému riziku a vyvolanie želanej formy správania na úrovni inštitúcií. Toto nie je v súlade s vnútornými politikami a postupmi, ktoré sa chcú zameriavať na zníženie sústreďovania sa na jeden zdroj financovania a hranice likvidity. Okrem toho, eh, Bank Santander eh, chce poznamenať, že nový kapitál eh, neposkytuje cieľ, ktorý už bol dosiahnutý, pretože legislatíva na miestnej a národnej úrovni ešte nebola plne harmonizovaná. Ešte stále sú rozdiely vo fiskálnej oblasti a kapitálové otázky preto budú naďalej nevyriešené. Jasným príkladom je návrh znížiť daň z nehnuteľnosti z celkovej e, dane z vlastného kapitálu. Nechceme zavádzať nejaké ustanovenia, ktoré by mohli narušiť e, rovnosť pravidel pre všetkých hráčov. Zdá sa, že súčasné fungovanie tohto programu narušuje vzájomné pôsobenie bank a tiež narušuje ich možnosti rastu, pretože boli zavedené nové pravidlá na sekuritizáciu a tiež e, sa zmenil podiel e, pôžičiek. Dochádza k k zrušeniu možnosti posúdenia niektorých e, inštitúcií na trhu. E, niektoré banky sa domnievajú, že iba tým, že sa budú e, venovať skutočnému dialógu medzi súkromným a verejným sektorom, tým, že budú vyhodnocovať výsledky a dopady, budú vyvolávať tie správne stimuly a regulačné a dohľadné rámce budú schopné poskytnúť a splniť očakávania oboch stránok. Musíme zabraňovať novým krízam, ale musíme podporovať rovnaké pravidlá pre všetkých, e, tak aby trh e, fungoval správne a aby sme dokázali jasne rozlišiť medzi vhodnými a nevhodnými postupmi. Iba tak sa nám podarí nastoliť finančnú stabilitu a zachovať ju. Pozrime sa teraz na hlavnú tému e, mojej prezentácie a to je nová miera opatrení a rezerv. Pozrime sa, prečo tento systém je dôležitý pre stabilitu hospodárstva. Hospodárska činnosť je vystavená periodickým cyklom. E, po e, výhodných rokoch nasledujú úpadky a tak, ako je, sa to hovorí v ezopovej bajke, recesie nasledujú po časoch e, hospodárskeho rozmachu. Poznáme všetci osud e, lučného koníka z tejto bajky a svrčka. Naša alternatíva sa sústreďuje na presadzovanie e, modelu, ktorý e, chce brániť tie bezpečnejšie modely a nie tie rizikové. V diskusii o tejto veci je dosť veľký zmetok. Podľa mňa je to z dvoch dôvodov. Poprvé, aj keď tie všetky zúčastnené strany chcú nejaké ustanovenia, ktoré sú zamerané na budúcnosť, eh, ich podľa nie je rovnaký, čo sa týka eh, podstaty, podľa mňa, vyjadrenia, ktoré vidíte na tejto eh, priesvitke, celkom dobre počiarkujú názory zúčastnených strán. Niektorí chcú podporiť procyklicitu, iní chcú zaviesť širší rámec interpretácie modela, ktorý poznáme a iní sa domnievajú, že štedrejší režim môže priniesť k zvýšenému rastu. Okrem toho zmetok pramení aj z toho, že e, buď tieto analýzy poskytujú ľudia, ktorí sú z finančného prostredia, alebo sú z prostredia e, legislatívy Bazilej 2 a zdá sa, ako keby ich dialog nefungoval. Návrhy v oblasti prognostických ustanovení sa dajú zadefinovať do troch kategórií. Poprvé, účtovné pravidlá ako e, začiatočné pravidlo, e, ďalej návrhy, ktoré sa sústraďujú na kompromisy medzi oboma oblastiami, aj keď podporujeme návrh Európskej komisie, ktorý je v súlade s našimi cieľmi uniformity kvality, jednoduchosti a transparentnosti. Domnívame sa, že z realistického pohľadu bude náročné, aby tento návrh e, sa presadil na úrovni účtovných noriem a preto v tretej kategórii, ktorej sú návrhy Santander EBS e, a chcú prepojiť e, finančné obavy a to si zasluhuje zvýšenú pozornosť, a tak ako aj návrh Bazile 2, ktorý je ešte vo vývoji a ktorý tiež chce zosúladiť všeobecné záujmy, aj keď dosť komplikovaným eh, spôsobom. V časoch rastu sa vytvárajú rezervy do budúcnosti, ktoré zabraňujú prehriatiu hospodárstva a zvýšenému narastaniu požičiek. Tým, že uznáme mieru rizika, budeme schopní predchádzať e, pádom e, časotvorského úpadku môžeme využiť e, na obdobie, v ktorom sa úplne zastavia medzi bankové pôžičky a dôjde k výrazným stratám. Podarí sa nastoliť finančnú stabilitu a nebude sa recesia ešte viac prehlbovať. Po zvyšku mojej prezentácie môžete nájsť aj číselné údaje, ktoré pošarkujú tieto teórie. My by sme boli neradi, keby došlo k tomu, aby duálny systém, v ktorom účtovné normy budú hovoriť jednu vec a Európska komisia niečo iné. Príklad na tejto stránke dokazuje, aký neželaný e, účinok môže mať takýto dvojaký postup a v tomto smere e, chceme predniesť tri pripomienky. Poprvé, chápeme, že účtovníci chcú poskytnúť plnú transparentnú efektivitu e, bank voči investorom. A e, pre nás v Santanderi to nikdy nebol problém. My nemáme problém s rezervami do budúcnosti, práve naopak. Po, po druhé, domnievame sa, že skutočná analýza aktuálnej situácie sa nepodarí dosiahnuť tým, že budeme ignorovať straty a budúce straty. Po tretie, vyplácanie dividend môže nastúpiť až potom, keď regulátory sa budú venovať analýze zisku a keď sa bude postupovať v súlade s programom Bazilej 2 a preto chceme opäť zopakovať, že konvergencia je najvhodnejším postupom vpred nielen medzi účtovníkmi a regulačnými orgánmi, ale aj medzi ostatnými zúčastnenými stránkami. Chceme vyzvať Európsku komisiu a Bazilejský výbor, aby v súlade s ostatnými e, opatreniami zohľadnili tieto skutočnosti. Jediná vec, ktorá je nedoriešená, či nové rezervy do budúcnosti môžu poskytnúť nejakú novú mieru procyklicity, odpovede nedostatočná, pretože e, je neistá. Úštevníci, tak ako v minulosti, chcú vyhodnocovať hodnotu pôžičky vzhľadom na jej stratovosť a to už od prvého dňa. Okrem toho nie sú ochotní prijať žiadne ustanovenia, ktoré idú nad rámec očakávateľnosti a preto sa nemôžu e, týkať e, zrez rezerv, ktoré vyplývajú z cyklu. Ak e, bude takýto postup do budúcnosti, tak Európska komisia, ale účtovníci musia byť ochotní dosiahnuť kompromis tak aby úplne nezrušili procyklicitu, ale aby aspoň čiastočne zmiernili jej dopad. Takýto kompromis by mal sprevádzať aj zavedenie procyklických parametrov e, kapitálovej prokompetitácie, a to musím zdôrazniť, nesmie byť na úrovni členských štátov EÚ. V každom prípade sa domnievam, že je ilúziou domnievať sa, že procyklicita e, sa niekedy vôbec podarí v plnej miere eliminovať. Ďakujeme pekne. 10 minút nie je veľmi e, dlhý čas, ale veľmi zaujímavo ste ich využili. Isto sa to prejavia aj potom v kole otázok. Ďalším rečníkom je Andrea Streichel, ktorý je predsedom e, riadiacej rady a výkonným riaditeľom banky Erste Group. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážení poslanci. Je pre mňa cťou, že ste ma sem pozvali. Som bankár a pre každého bankára je dnes čest, keď ho niekam vôbec pozvu. Kríza, ktorá definitívne môže byť pripísaná na vrúb bankám, sa teraz dostala do situácie, kedy naozaj sa musia vložiť do veci aj politici a preskúmať to, čo regulačné ustanovizne vytvárajú, aby sa bolo možné vyhnúť podobnej kríze do budúcnosti. Myslím si, že politici, najmä G20, dali tým, čo budú regulovať v budúcnosti bankové, bankový systém, tri úlohy. Aby bolo bankovníctvo bezpečnejšie, to znamená, že kríza v budúcnosti bude nemožná. Druhá úloha prebudovať systém odmien a stimulačných mechanizmov tak, aby bankári neboli podnecovaní, aby riskovali, tak ako tomu bolo v minulosti. A tretia úloha docieliť, aby banky robili to, kvôli čomu boli pôvodne založené, to znamená, aby preverali do svojich rúk vklady a zároveň poskytovali pôžičky tak, aby hospodárstvo realisticky fungovalo. Práve táto tretia úloha, keď regulátori sa snažia ju dosiahnuť, obávam sa, že ju nedosiahnu, že to bude fiasko. Uh, Obávam sa toho, že politici si nie sú vedomí škôd, ktoré by vznikli v reálnej ekonomike, ak by sa táto tretia úloha implementovala tak, ako doteraz sa zdá, že bude implementovaná. Zastupujem tu región, ktorý nemá veľmi silnú pozíciu v Európskej únii. Sme aktívni v bankovníctve v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Rakúsku. Sme banka, ktorá je aktívna v takom regióne Európskej únie, kde kapitálové trhy takmer nefungujú. Sme v regióne, ktorý úplne závisí od inštitúcií, ako je naša, aby sme prebrali vklady, máme vyše 18 miliónov klientov a potom tieto vklady premieňame na pôžičky pre firmy v tomto istom regióne, pre firmy, ktoré takisto nemajú prístup ku kapitálovým trhom. Z tých istých dôvodov, ako som spomenul. Keď sa pozrieme na regulačné opatrenia v rámci Bazileja 3, či už sa týkajú kapitálu, likvidity alebo iných aspektov bankovníctva, Zdá sa, že nechápeme a nevidíme, že existuje veľký rozdiel medzi bankovníctvom, ktorý tvorí podklad hospodárstva a bankovníctvu, ktorý nepriamo alebo priamo je absorbovaný sám v sebe. Je to ako keby priemyselné odvetvie samé pre seba. Keď sa na to pozeráme v takomto rámci, banky, ako je tá naša, Erste Bank, 80 až 90 nákladov vynakladá na také bankové služby, ktoré využíva široká verejnosť. Staráme sa, aby likvidita ktorá vyplýva aj z toho, čo nám zveria naši klienti, mala u nás lepšie podmienky ako taká likvidita, ktorá vznikne z medzibankových pôžičiek na medzibankovom trhu. Požičiavanie malým a stredným podnikom aj v budúcnosti prostredníctvom takého regulačného rámca, ktorý sa teraz nastavuje, bude nevýhodné, úplne jasne nevýhodné pôžičky nebudú výhodné. Firmy, ktoré majú prístup na kapitálové trhy, si tam budú môcť požičať výhodnejšie. Možno to trochu preháňam, ale aby som využil svoj čas, musím sa snažiť trošku zvýrazniť to, čo hovorím, trošku provokačne hovoriť. Bazilej 3 nepomáha menším bankám a pomáha len tým, ktoré majú prístup na kapitálové trhy. Prečo to hovorím? Teraz to vysvetlím. Podľa mňa je zásadne dôležité, aby sa politika zaoberala týmito vecami a aby politici eh, vyjadrili svoje názory, najmä politiky, politici, ktorí pôsobia v krajinách, kde kapitálové trhy nefungujú a kde hospodárstvo závisí iba od toho, ako sa darí malým a stredným podnikom alebo ako sa im bude dariť v budúcnosti. Treba si naozaj overiť, či existuje nejaký motivačný mechanizmus, nejaký stimul v novom regulačnom rámci pre finančné inštitúcie, ktoré budú podporovať samotný základ hospodárstva v krajinách, v akých sú tie, ktoré oprieme my, a to sú malé a stredné podniky. Tam je základ podnikania v malých a stredných podnikoch. Je veľmi dôležité nájsť spôsoby, aby finančné inštitúcie, teda banky a ďalšie finančné ústavy, mali prostriedky, prostredníctvom ktorých podporia malé a stredné podniky. A aby kapitál, ktorý sa môže stratiť, nebol podriadený ešte vyšším reštrikciám, ako je kapitál, ktorý sa používa na obchodné aktivity. Treba rozlišovať toto bankovníctvo, takéto bankové aktivity od bankovníctva, ktorý iba nepriamo podporuje hospodárstvo ako také, alebo vôbec nepodporuje hospodárstvo. Keď hovoríme o prvom type bankovníctva, toto musíme podporiť, vystúžiť oveľa viac, ako to robíme teraz. Je faktom, že malé krajiny v Európe, ale napríklad aj Nemecko, závisia do veľkej miery od priamých pôžičiek od úverov a že Európa celkovo využíva úvery napríklad vo veľa, vo veľa väčšej miery, ako napríklad Spojené štáty. Tieto kontinenty majú presne opačný pomer úverov, priamých úverov k, ku kapitálovým trhy, trhom. Európe je 80 až 90 hospodárskych aktivít financovaných z úverov a nie z kapitálových trhov. Nie je to len nevýhodou malých krajín v Európe, je to nevýhoda aj pre Európu ako takú, pretože Európa oveľa viac závisí od priameho bankového financovania než Spojené štáty americké. Nemyslím si, že by bolo prineskoro rozbehnúť tento proces, ale skôr tu ide o čas, ktorý by mali využiť tí politici, tie parlamenty, ktoré sú blízke segmentu malých a stredných podnikov a tí, ktorí sú priamo zainteresovaní v tomto segmente. Regulačný rámec pre banky nie je až taký dôležitý. Banky prežijú s akýmkoľvek pomerom požičaných peňazí a vlastného kapitálu. Banky musia robiť to, čo im povedia regulátory, ale neublíži to bankám. Ublížite firmám, ak takýto regulačný rámec príjmete. Firmy závisia od toho, či im banky poskytnú úvery. Zabudnite na predsedov predstavenstva bank, tí nie sú dôležití, ale riaditeľia pobočiek komerčných bank v Európe, ktorí dostávajú stimuly za to, aby poskytovali úvery firmám, aby 500 tisíc libier dostala nejaká firma za slušnú cenu, to budú rozhodnutia, ktoré zabezpečia, že sa nedostaneme do recesie. Títo ľudia budú dôležití a týmto ľuďom treba pomáhať. A preto som tu dnes aj ja. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A našim posledným rečníkom je Adrian Blundell Wignall, ktorý je zástupcom riaditeľa na direktoráte alebo riaditeľstve pre finančné a podnikateľské záležitosti a zvláštnym poradcom generálneho riaditeľa pre finančné trhy v OECD. Nech sa páči, Adrian, máte slovo. Sorry. Uh, just go straight to slide two, please. I'll, I'll tell you the, the numbers of the slide. Prosím, otočte hneď na druhú stránku mojej prezentácie. Chcel by som sa poďakovať za to, že mi dávate príležitosť. E, nebudem hovoriť o technických aspektoch, ale myslím si, že keď nepochopíme, čoho sa týka systém Basel 2, tak nemôžeme celkom pochopiť, o čo tu ide. Prvý problém, mm, pani predsednička pripomína rečníkovi, aby hovoril pomalšie, pretože je jeho prejav tlmočený. Dali ste mi len 10 minút, pani predsednička. A práve ste mi dve minúty z nich zobrali. Prvá vec, ktorú chcem povedať o Bazilei 2, je, že či Bazel 3 vyrieši tieto problémy, ktoré tu boli s Bazilem 2, alebo nie. Celý tento model Bazília je jednotný, je univerzálny a je s ním viacero technických problémov. Poprvé, prvé, otázka portfólia. Ak chceme e, zvyšiť riziko portfólia istej banky e, a individuálna požička má isté riziko, tak e, navýšime ešte to riziko, ale ten dopad v prvom pilieri v zjednocovaní týchto línií sa nezodľahňuje. Musí sa to však zohľadniť, aby bolo zakomponované v Bazilei 2 už aj riziko. To znamená, že to funguje lineárne. Ak pridáme 100% portfólio v pôžičkách, hypotekárnych úveroch, e, tak e, by sa to čiastočne presunulo na dohľadné orgány, pretože inak e, sa to modelovo nedá vyriešiť v portfólii systéma Bazileja 2. Okrem toho, jediný rizikový faktor pre celý svet, ak sa všetci budú toho držať, tak to funguje, ale pre naše úverové riziko to nefunguje. Toto sú také technické problémy, ale eh, hlavná vec, ktorú chceme zdôrazniť, je na druhej stránke mojej prezentácie a síce prísľuby finančného systému. Ako by mal fungovať finančný systém? Čo vlastne je finančný systém? Je to v podstate systém sľubov ja slúbim, že eh, vám toto splatím a tak ďalej. Takto funguje finančný systém, je to systém prísľubov. Eh, zásadná regulačná požiadavka je založená na tom, aby regulátori mohli e, vnímať všetky prísľuby úplne rovnako. Toto sa však neodzrkadľuje v prístupe Bazilej, pretože podľa mňa neexistuje vyhodnotenie rizika ex ante. Nemôžeme tvrdiť, že toto je rizikovejšie ako nejaká iná vec. E, a to preto, že keď dochádza k takým veľkým výkyvom na trhu s požičkami, či napríklad v bankovníctve bola nejaká kultúra úverov alebo kapitálu. E, to je zem prepojené. Môžeme si teda e, zobrať tento jednoduchý príklad, e, ak napríklad banka kúpi dlhopisy od druhej banky a postupuje potom systému Credit Default Swap e, a 20 z tých dlhopisov potom predá inej banke. Druhá banka e, si potom poistí e, toto imanie a to je proti nariadeniu. Na tomto základe funguje v podstate regulačná arbitráž. Myslím si, že ak by sme teraz prešli hneď na stránku 7 mojej prezentácie, Tam sa hovorí niečo podrobnejšie o sluboch. Keď vidíme na ľavej strane v spodnej časti na horizontálnej osi eh, vidíme podiel kapitálovej vhodnosti eh, v prvom pilieri a na vertikálnej osi v úvode krízy tam je znázornený, znázornená miera strát ktoré zaznamenali tieto banky e, počas krízy. E, v systéme Bazilej, v systéme Bazilej vidíme niečo znepokojujúce, a síce, že banky, ktoré boli najviac kapitalizované, e, boli banky, ktoré zaznamenali najväčšie straty, ale keď sa pozrieme na pravú stranu, kde sú jednotlivé krajiny a banky, je tam pomer pôžičiek. Vyhodnotili sa miery imania týchto bank, či mali nejaký kapitál alebo nie, čiže o, o čo väčší kapitál mali, o to menšie straty zaznamenali. Teraz môžeme prejsť na stranu 9 mojej prezentácie. Budem sa snažiť zosumarizovať e, tento celý bod o prísľuboch, pretože e, v návrhoch Bazilej 3 e, si OECD myslí, že sú tam niektoré dobré prvky a prvá vec, ktorú považujem za dobrú, je ten podiel zadlženia. Keď sa pozriete, v budúcnosti bude tento podľa zadlženia, to je najdôležitejšie podľa čoho sa bude posudzovať, ale dynamické e, plánovanie rezerv do budúcnosti, najmä e, nápad e, akéhosi kapitálového odrážača, ktorý bude odrážať riziko, ten e, sa musí zakladať predovšetkým na minime, ktoré sa bude e, posudzovať počas krízy. Nemalo by sme sa dostať pod tú úroveň tohto minima. Okrem toho je potrebné vyhodnotiť subjektívne vklady do tohto systému, ale keď sa pozrieme na desiatú stranu mojej prezentácie, vidíme, že našim problémom je, že máme nedostatok kapitálu. V minulosti sme nemali dostatok kapitálu, okrem toho nie sú dostatočne vhodné stimuly na úrovni regulačnej arbitráže, aby sme predišli takémuto riziku. E, toto riziko sa vyvíjalo, pretože banky e, boli schopné transformovať svoje balíčky rizika a posunúť ich niekomu inému, tieto svoje prísľuby. Ak e, sa tomu takto venovali, tak iba zvyšili svoju mieru zadlženia a myslíme si preto, že táto otázka s prísľubov nebola vyriešená vhodným spôsobom. Teraz, ak by sme prešli na stránku 12, rád by som vám ukázal, Vo vrchnej časti vidíte, že minimálne kapitálové požiadavky v súlade so systémom Bazilej 3 je tam trhové riziko, e, ďalej vyhodnotené riziko v druhej časti tej rovnice. 8 je teda minimálna kapitálová požiadavka na základe rizika. Keď sa pozrieme na druhú rovnicu, e, to sú minimálne kapitálové požiadavky v súlade s podielom zadlženia a to je súčet všetkých e, všetkých majetkov banky. Čo sa však stane, keď vyrovnáme tieto prísľuby? Stane sa to, že miera zadlženia bude e, tou záväznou prekážkou, pretože banky sú vždy schopné optimalizovať tú mieru kapitálu, ktorú majú e, v oblasti rizika tým, že presunú svoje prísľuby a to tým, že budú využívať dividendy investičná banka nikdy nebude držať viac kapitálov, ako nevyhnutne musí. Tieto kapitálové arbitráže teda prebiehajú a preto je potrebné znižiť celkovú mieru zadlženia. Návrh Bazilej 3 hovorí, že miera zadlženia je opatrením, ktoré je úplne poslednou možnosťou. My si myslíme, ak sa budeme uberať touto cestou, ako vidíme v rovnici 3, dôjde k tomu, že miera zadlženia bude v podstate definovať eh, maximálne kapitálové požiadavky, nie minimálne. Eh, keď si myslíme, že minimálne sú príliš nízke, tak dôjde k rovnakému problému. Myslím si, že týmto som vyčerpala si svojich 10 minút. Ešte máte minútu a pol. Tak prejdite prosím na stránku 14, hovorí pán Blandel Vigno. Ale to hlavne som už povedal, a síce, že je potrebné pristupovať všetkým prísľubom rovnako, keď budeme presúvať prísľuby, eh, a teda bude fungovať nižšia miera kapitálovej regulácie, tak sa dostaneme do rovnakých problémov ako v minulosti. Čo sa týka návrhu eh, likvidity, my si myslíme, že v porovnaní s kapitálovým návrhom v týchto návrhoch likvidity tu vidíme isté problémy, pretože je to otázka eh, kauzalist ale keď sa pozrieme na prípad banky Northern Rock, otázka je, čo spôsobilo čo? Či prišla najskôr kríza solvenci alebo či prišla solventnosti, alebo kríza likvidity. Podľa mňa je to problém solventnosti. Ľudia mali obavy, že majú dočinenia s niekým, kto skrachuje a potom nastúpila kríza likvidity až následne. V Austrálii sme kedysi mali takýto systém E, boli to podiely likvidity v 50. 60. rokoch minulého storočia. E, my si nemyslíme, že je vhodné prechádzať na rovnaký systém a zavádzať tieto podiely zadlženosti, pretože banky by mali mať možnosť e, riadiť svoju vlastnú likviditu a Centrálna banka v tejto kríze obstala veľmi dobre. Ľudia dokázali, že sú schopné vyriešiť svoje vlastné problémy likvidity, pretože ak by sme sa uberali tou cestou, ktorou sme už kráčali v minulosti, to by nebolo vhodné. Na tejto priesvitke vidíte, že zaujatý postoj voči vládnym dlhopisom, by ste sa ma, pani predsednička, uviedla v úvode, že keď budeme využívať tento zaujatý postoj voči vládnym dlhopisom, tak dôjde k veľkým problémom, pretože banky budú nútené držať väčšiu mieru dlhopisov, a to spôsobí problémy. Okrem toho si nemyslíme, že je praktické hovoriť o tom, čo je stabilné financovanie, čo je nestabilné financovanie. V podstate ide o to isté. Všetko sa v kríze stáva nestabilným, teda nemyslíme si, že je eh, to praktické. No a v neposlednej miere, keď zadefinujeme eh, banky, ktoré nesú nižšiu mieru rizika, tak potom v podstate ich eh, vyzývame k tomu, aby si na, na svoje plecia vzali väčšie riziko, aby nahradili to, že majú možno menej atraktívne imanie, ktoré ponúkajú ako ostatné banky? Už ste prekročili svoj čas o minútu. Dobre teda, tak už skončím, ale náš hlavný problém je v tom, že neexistuje stabilný rizikový balíček. Ak to totiž to takto zadefinujeme, tak banky vždy budú presovať riziko eh, z jednej do druhej. V návrhu Bazilej sa uvádza, že daňové majetky sa nebudú v budúcnosti považovať za kapitál. Ja si myslím, že priamy dôsledok aktívneho vývoja trhu sa prejavuje už teraz. Už teraz sa nastupuje inovácia a to sme predsa aj očakávali. A to je jeden z dôvodov, prečo sa neustále presúvajú prísľuby. Ďakujem pekne. Myslím, že ste nám poskytli naozaj hlboký vhľad do toho, čo sa práve deje s otázkami sa najprv obrátim na spravodajcu. Máte slovo? Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Dnes sme sa tu stretli preto, pretože my ako Európsky parlament sa viacej zaujímame o túto tému a tiež sa snažíme spolupracovať v rámci bazilejských príprav. Nechceme, aby došlo k tomu, že sa dostaneme pred hotovú vec, hotové skutočnosti. Ja ďakujem panelistom, že nám ukázali, že je ešte stále dosť otvorených otázok a že sa jasne ukazuje, kde ide ten vývoj zlým smerom. Jedným príkladom je napríklad definácia kapitálu. Definícia kapitálu podľa mňa uprednostňuje, a podľa toho, čo som tu počul, uprednostňuje banky, ktoré si peniaze získavajú, obstarávajú na kapitálovom trhu a potom je tu ďalší problém, a síce problém menšinových podielov, ktoré teraz platia ako riziko a nejako vlastný kapitál – a potom tu je problém cudzieho kapitálu a dopady na reálnu ekonomiku a akým spôsobom sa poskytujú úvery malým a stredným podnikom. Preto prvá otázka zástupcovi bazilejského dozoru z mojej strany je táto. E, ten zástupca hovoril veľmi sebavedomo. Čo si vymyslíte o tých námietkách a o tých obavách Eh, tých ostatných rečníkov, ktorí hovorili o dopadoch na reálnu ekonomiku. Dobre ste tieto dopady vyšetrili. Môžeme počítať s tým, eh, že sa vyhneme nejakým pokusom v tom smere, aby sme nerozlišovali len medzi bankami kapitálového trhu a e, ostatnými bankami a aby sme mali spoločné úpravy a pravidla. Môžeme ešte rátať s tým, že sa prešetri alebo preanalizujú ešte tie dopady na skutočnú, na reálnu ekonomiku. A, a čo si myslíte o tých obavách, čo vyjadrili tie ostatní trejárečníci? Nebudeme mať čas na odpoveď na každú jednotlivú otázku. Budú si ľudia zapisovať otázky, je tu dlhý zoznam rečníkov a poslancov a potom by ste mohli si otázky zoskupiť a odpovedať vedno na tie témy, ktoré vzídu ako relevantné z diskusie. Mám tu pána Bulmana, pána Lambertsa, Vicky Ford, Svengy Fords, Kay Swinburne. Aj ja sa chcem niečo odpýtať. Ešte niekto sa chce niečo spýtať? Nech mi dá najavo. Ďakujem. Ja len môžem podporiť pána spravodajcu v tej otázke, ktorú spomenul. Ja si nedokážem predstaviť, že by tento výbor, keď pôjde o konkrétne právne predpisy, mohol byť spokojný s definíciou kapitálu, ktorá nejde smerom e, k potrebám malých a stredných podnikov, pretože kvôli ním je tu práve ten finančný sektor. A ja to už poznám aj z minulosti a mňa nebaví, aby sme sa tu stále zaoberali nejakými právnickými detailami. O to vreca nejde. My potrebujeme jasné ustanovenia, jasnú reglamentáciu v tejto oblasti. A to tak, aby sme našim členským štátom mohli poskytnúť to, čo potrebujú, a aj ich hospodárstvo a to konkrétne úverové linky financie na úvery. A myslím, že odpoveď na túto otázku tu už padla. A druhá otázka, akým spôsobom budeme vylepšovať to anticyklické riadenie, akým spôsobom budeme pracovať s takými anticyklickými prvkami, aby skutočne fungovali, aby to neboli len nejaké teoretické úvahy či prvky. Rád by som si naozaj vypočul, čo si o tom myslia panelisti a aké majú vlastné praktické skúsenosti. Filip, môžete položiť otázku? Áno. Nebudem opakovať otázky, ktoré už položili predrečníci. Ale chcem položiť otázku pánu Blandelovi. Ak hovoríte, že banky využívajú deriváty na to, aby unikli pravidlám, aby sa vyhli pravidlám, ak som správne pochopil to, čo hovoríte o kapitálových požiadavkách, preskúmal niekto niečo, do akej miery by bolo tolerovateľné pre deriváty zaplniť medzeru, ktorá vzniká na trhu? Inými slovami, ak si vezmeme operácie s derivátmi, pomôžu tieto operácie e, vyriešiť problémy, ktoré ste spomínali? Myslím si, že by sme mali dať priestor ľuďom, ktorí odpovedia na vaše otázky. Prvá otázka sa týka makroekonomických účinkov, ďalšia otázka je na proticyklické opatrenia a potom tu máme problémy s derivátmi. Nemusíte odpovedať na každú jednotlivú otázku, iba na to, čo chcete. Nech sa páči, pán Walter. Niektorá otázka bola položená v Nemčine. Nestihol som sa prepnúť na Nemčinu. Pokúsim sa z angličtiny, čo som pochopil, to zodpovedať, pretože moja finančná angličtina nie je až taká dobrá. Myslím si, že k téme reálneho hospodárstva tak, ako v realite funguje. Prvý bod, o ktorom chcem hovoriť, je devastujúci dopad na reálne hospodárstvo, ktorý spôsobila kríza a nedostatok kapitálu. Môžem vám dať k tomu nejaké čísla? A uvedomíte si, aký šokujúci účinok to všetko malo, ako banky sa zatriasli v základoch, aj nebankové finančné inštitúcie, ktoré sú častokrát e, nie síce v centre, ale na okrajoch, tak tie otriasli celým systémom, takže aj banky v strede, v centre sa otriasli, pretože nemali dostatočnú rezervu, dostatočné finančné vankúše, ktoré by absorbovali straty z krízy. Potrebujeme robustnejší bankový systém, ktorý toto ustojí, ktorý môže ešte stále financovať malé a stredné podniky a má dosť likvidity na to, má trvalo udržateľné prostriedky v rámci cyklu, či už ide o dobré časy alebo zlé časy, o konjunktúru alebo dekonjunktúru. Ako však zabezpečiť, aby systém takto pružne fungoval? A ako to zabezpečiť jednak dlhodobo a jednak v prechodnom období od starého systému k novému? Nemôžeme zastaviť hospodárstvo, musíme vykonať štúdie ekonomického dopadu, finančného dopadu na ekonomiku a to si musí urobiť každá jednotlivá banka sama a zároveň, ak zrastie, asi musíme položiť otázku, ak zrastie likvidita celkovo v rámci G20 za určitý čas, aký bude dopad tejto zmenené likvidity na hospodárstvo a treba veľmi jemne nastaviť proces prechodu, aby z existujúcich zdrojov bolo možné odfinancovať potrebný kapitál, ktorý bude e, dôležitý pre preklenutie k novému systému. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, je, že mám taký dojem, že tieto reformy e, sú e, nevýhodné k malým a stredným podnikom. Možno to nie je celkom pravda. Ja by som skôr povedal, že deriváty, sekuritizácia a obchodné aktivity boli zasiahnuté viac ako malé a stredné podniky. A aj malé banky v dobrých časoch si musia vybudovať finančné rezervy a mať vysokokvalitný kapitál, aby prežili zlé časy. Ale naozaj musíme rozlišovať opatrenia, ktoré sú mnohé zamerané na veľké inštitúcie a opatreniami, ktoré sú zamerané na menšie. Ďakujem. Barbara, chcete sa ujať slova? Ďakujem. Môj prvý komentár zdá sa, že ako keby ľudia zabudali na to, e, že e, platobné e, trhy alebo kreditné trhy tak tiež vstupujú do hry. Je tam aj obrovské riziko koncentrácie To sme videli aj, e, že bol postihnutý trh s derivátmi a musíme sa snažiť zabrániť zneužívaniu e, týchto nástrojov a nie teda zničiť aj tú dobrú časť nástrojov, ktorú majú. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ja si myslím, že to je problém, ktorý by sme sa mali zaoberať vzhľadom aj na e, nové nariadenie o aktívach, o zárukách týchto aktív tam sa musia mať e, brať do úvahy nielen sekuritizačné záruky a tak ďalej. Aj ten pomer zadlženosti vstupuje do hry, či sa používa alebo nepoužíva pre malé a stredné podniky alebo pre iné produkty, ktoré doteraz fungovali a ktoré by možno mali pomôcť tej reálnej ekonomike anticyklické opatrenia a spôsob, akým my ich chápeme. Samozrejme, potrebujeme určitú stabilitu aj v očakávaných a neočakávaných stratách, aj v tých účtovných stratách. Tie neočakávané, neplánované straty napríklad v Španielsku alebo v Veľkej Británii sa stalo, vzhľadom na rizikové parametre, ktoré sme použili, tak, tak potom je kapitál taký pohyblivejší a potom vidíme alebo uvažujeme, ako postupovať a myslíme si, že dohľad bude súhlasiť s takýmito nástrojmi a bude dávať tie stimuly, tie očakávané straty. Tam máme určité opatrenia plánovacie opatrenia, ktoré fungujú a myslíme si, že by mohli fungovať v celej sieti, pretože zafungovali aj v ťažkej španielskej ekonomickej situácii. Pokiaľ ide o účtovné straty, táto úprava C2A, táto úprava by sa mala realizovať podľa nášho názoru, ale ak máme dobrý účtovný systém, A mm, keď vidíme, ako fungujú deriváty a ako fungujú naši partnery, s ktorými sa rokujú, rokujú úvery, myslíme si, že takéto opatrenia a mechanizmy musíme prijať. Sa páči, pán Trajko. Sústredím sa na otázku derivátov. Úprimne si myslím, že túto tému nevyrieši návrh Bazilej 3 a to preto, že nikto nedokáže rozlíšiť medzi e, dobrým a zlým využitím derivátov. Deriváty sa môžu využ- využívať na hedžovanie alebo na hazardné hry. Myslím si, že e, v Bazilej 3 nespočíva naše riešenie, teda musíme sa snaží vyriešiť tento problém iným spôsobom. Musíme sa snažiť vrátiť eh, späť k podstate bankovníctva. Skutočný problém podľa mňa je to, že banky sú schopné predávať riziko, ktoré tvoria a takto to nebolo pred niekoľkými desaťročiami, keď hospodársky rast bol pomalší a banky boli bezpečnejšie, pretože jednoducho museli e, si ponechať to riziko, ktoré vytvorili, museli si ho ponechať, až kýve nedozrelo. A keď e, si niekto zobrie 15-ročnú požičku a viete, že ešte stále máte o 15 rokov e, tú istú požičku nesplatenú, tak viete, že táto požička musí byť dobrá, pretože ak by bola zlá, tak by ste prišli o peniaze. A tak toto už nie je. Dnes je možné predať takúto požičku hneď na druhý deň a E, stáva sa, že sa predáva takáto požička iným účastníkom na trhu, ktorú, ktorí nie sú možno to až takí sofistikovaní ako vy sami. Teda z regulačného hľadiska musíme tvoriť stimuly tak, aby stimuly mať také podnety, ktoré si banky môžu ponechať e, vo svojom účovníctve a e, znižiť stimuly pre tie kroky, ktoré banky môžu predávať. Táto štruktúra je veľmi komplikovaná. Ak banka už predala e, svoje riziko niekomu inému, tak sa to veľmi ťažko potom e, sleduje, čo sa s ním stalo. To nesmieme dopustiť a prosím, urobte s tým niečo. Ďakujem pekne. A napokon ešte pán e, Blantel Dignal. Ak dovolíte, ja by som zareagoval na dve veci, na otázku točnej ekonomiky a na otázku derivátov. Čo sa týka skutočného hospodárstva, myslím si, že musíme byť opatrní, e, čo sa týka súčasného diania, pretože banky nie, nedávajú požičky a e, celý trh s požičkami úplne zlyhal, ale nemali by sme miešať e, to, čo bude najvhodnejšia forma regulácie z dlhodobého hľadiska a to, aká je súčasná cyklická situácia. Banky nepožičiavajú preto čiastočne, že dopyt v tejto chvíli sústraďuje na firmy, pretože v predstihu krízy sa veľmi zadlžili a teraz sa snažia postupne zbavovať svojich dlhov a banky, tak či tak sú neisté, čo sa týka týchto kapitálových požiadaviek a smerníc teda nevedia, koľko kapitálu budú mať v budúcnosti. Okrem toho nevedia, aký udržateľný je tento, tento hospodársky obrad, táto hospodárska podpora. Teda nie sú ochotné príliš požičiavať, až kým sa situácia nevyjasní. Nemali by sme teda miešať tieto dve veci dohromady. Myslím si, že pán Walter to už napokon uviedol. Mali by sme sa snažiť formulovať legislatívu z dlhodobého hľadiska správne, ale mať na pamäti aj tie prechodné opatrenia, tak, aby sme nenarušili príliš rýchlou aplikáciou novej legislatívy fungovania hospodárstva. Ďalej, čo sa týka ďalšej otázky, či deriváty OTC by sa mali týkať všetkých bank. Táto otázka je veľmi zaujímavá. Nie som za to, aby sme zakazovali niektorý e, produkt, konkrétny produkt, ale musíme si položiť otázku, aké činnosti sú možné s tým, ktorým produktom. Nemali by sme to miešať s tým, čo nazývame komerčné bankovníctvo, či kapitálové aktivity by sa mali týkať iba investičných bank, alebo či by sa mali stiahovať aj na komerčné banky, pretože táto kríza bola e, založená na zamrazení rizika, či už ide o finančné konglomeráty alebo iné prostredie a tiež na boj proti riziku, keď ak by zlyhala inštitúcia AEG, došlo by k obrovským stratám. a Aj Goldman Sachs by skrachoval, ak by Spojené štáty nezachránili AIG, pretože oni splatili v podstate jednu tretinu ich kapitálu a ak by tak neurobili, tak by sa ich dlh iba prehlboval a Goldman Sachs by úplne skrachoval. Teda myslím si, že otázka zákazu derivátov by sa mala týkať skôr toho, aké činnosti sa môže prepojiť eh, s komerčnými bankami a podľa mňa sekuritizácia je založená na fenoméne, ktorý sa nazýva poistenie teda e, konkrétne underwriting. Prečo by sme sa mali sústrediť iba na kapitál? Po kríze, ak banky chcú založiť e, svoj kapitál na nedostatočnom poistení, na hedžových fondoch, ale aj na vytváraní trhu. Ak sa tomu chcú skutočne venovať, musia si robiť inventár. Ak si budú robiť inventár v hedžových fondoch, e, tak keď e, dôjde ku kríze, tak tieto produkty stratia na hodnote a to sa hneď prejaví aj na fungovaní tejto inštitúcie. Podľa mňa je potrebné zamyslieť sa na téme, kde prebiehajú takéto činnosti a nezakazovať ich. Podľa mňa toto by bol najrozumnejší prístup. A s týmto súvisí aj otázka, ak by sme využili deriváty na to, aby sme popresúvali prísľuby, k tomu sa dochádza. A v tejto chvíli musíme sa zamyslieť nad tým, čo je najlepšia štruktúra samotných regulačných orgánov. Či by v každom právnom systéme mali byť zadefinované iba bankové regulačné orgány, alebo či by všeobecné regulačné orgány mali sa venovať aj bankovým eh, regulačným činnostiam. Možno tieto dve oblasti sú úplne oddelené. Okrem toho, čo sa týka štruktúry regulačných orgánov, nemali by byť umožnené presuny prísľubov, o ktorých som hovoril skôr. Je potrebné zamyslieť sa nad tým, či regulácia by sa mala rozdeliť a fragmentovať na jednotlivé prvky, aby banky nemali možnosť presúvať svoje prísľuby e, do inej inštitúcie, aby to nebolo povolené. Ďakujem. Ďakujem. Prejdeme k Vicky Ford, Sven Giegel ďalším rečníkom. Uvidíme, koľko času máme k dispozícii na ďalšie kolo otázok. Rada by som poďakovala spravodajcovi a výboru za zorganizovanie vynikajúceho panelu rečníkov. Ukázali nám tieto prednášky, že tu existujú názorové rozdiely. Myslím, že všetci súhlasíme, že potrebujeme aby si banky prediskutovali najmä tie detaily, pretože ako vieme, tam sa skrývajú všetky úskalia. Ďakujem e, za to, že ste spomenuli dopad na malé podniky a na zákazníkov bank. Aký je, aká je rovnováha medzi pritiahnutím skrutiek, legislatívnych skrutiek a voľnosťou na trhu? Bazilej 1 hovorí, že právne úpravy sprísňujú pravidla. A zdá sa, že nesprísňujú, pretože ešte sme CDR štvorku neschválili a existuje rozdiel v názoroch medzi bankármi a rozličnými krajinami v tom, či si môžeme dovoliť implementovať CDR 4 kvôli jeho dopadu na celkovú ekonomiku, hospodárstvo. Bolo by nápomocné, ak by sme lepšie pochopili, štúdie dopadu, ktoré uskutočňujete, pretože tam pravdepodobne spočíva ťažisko. Ako bazilejský proces môže objasniť tieto veci? Máme už k tomu nejaké konkrétne čísla? Ak prejdeme od CDR 3 k CDR 4, potrebujeme vedieť o tom, aké sú naše lekcie zo zadlženia, z podielu zadlženia sa a podobne, aké sú vaše priority a v ideálnom svete by sme samozrejme radi počuli odpoveď na otázku, kde začať a aký by mal byť harmonogram ideálnej implementácie. Ďakujem. Nick Sven. Mm, ich werde meine Frage auf Deutsch stellen. Ďakujem. Položím otázku po nemecky a pán Langen sa určite poteší. Je to otázka na pána Trajchla. Vidí, ale vidím, že oveľa viacej ľudí tu má radosť. No dobre. Chcel som sa vrátiť k niečomu, čím sa zaoberá aj údo, pretože sme veľmi citliví na tému plurality bankového systému v rôznych krajinách. A ja už ani neviem, Zistujem, že ani neviem poriadne po nemecky hovoriť, hovorí rečník. Teda veľmi citlivo reagujeme na reguláciu, ktorá musí prísť a týka sa nielen toho, čo má prísť z Bazília, ale tiež toho, akým spôsobom budeme zaobchádzať so systémom záruk a pokiaľ ide o zaistenie inštitútu aj úspor. A na to sme veľmi citliví Veľmi jasne som si vypočula, pochopil vaše slova, pán Trajchl, ale ďalšia otázka, keď vy ako Rakúska banková skupina, skupina sporiteľní žiadate, aby sme boli citliví alebo aby sme senzibilne reagovali, prečo vyvíjate v Rakúsku nátlak na to, aby štát, ktorý vás práve podporoval, aby na európskej úrovni blokoval smernicu o úrokoch, pretože s tým máme obrovský problém. A ja si myslím, že vaše vyhlásenie by bolo oveľa lepšie, keby ste prestali s lobistickou činnosťou a začali ste publikovať. Vy ste proti smernici o úrokoch a keď ste takou sympatickou bankou, prečo máte pobočku aj na Kajmanských ostrovoch? Ja si myslím, že práve vy, keď ste zaviazaní sociálnemu blahobytu, tak by ste si mali skutočne rozmyslieť, či táto pobočka je dobrou vecou pre podporu reálnej ekonomiky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, nech sa páči. Wolf, ďakujem. Chcem sa spýtať eh, pána Štefana Valtra, zástupcu Bazilejského výboru. Videli sme, že tie návrhy, ktoré sa týkali Bazileja, ktoré vyšli z EÚ, sa relatívne rýchlo implementovali. Ale iní, ktorí boli veľmi za to, aby sa tieto návrhy implementovali, tak ich nakoniec dostatočne neimplementovali. A ja sa pýtam, ako v súčasnosti hodnotíte túto situáciu? Myslíte si, že sa nám podarí vyzvať alebo pri, primeť všetkých, aby implementovali tie nové predpisy? A po druhé, hovorili ste tu o tejto problematike. Máme veľmi rozdielne východiskové pozície toho inštitútu, či už v Európe alebo v USA. Keď hovorím napríklad o, miery, o miere zadlženosti, tak v USA je to koherentnejšie. My máme veľké rozdiely medzi Francúzskom napríklad a Nemeckom a tiež medzi Talianskom a inými štátmi. A otázka je, akým spôsobom by sme mohli mať jednotný implementačný harmonogram a ako by sme ho aj mohli dodržiavať, pretože si myslím, že kladieme príliš vysoké požiadavky na finančné inštitúcie. Oni nebudú schopné tak rýchlo získať dostatočne kvalitný kapitál, a otázka pánovi Blandelovi Vajglovi, neviem, ako sa presne to vaše meno vyslovuje, tak sa ospravedlňujem, ak som to skomolil. Bol ste predsedom výboru v rámci OECD a oni predložili správu o finančnej kríze. A ja by som rád vedel, či to, o čom ste dnes hovorili, či to bola súčasť tejto správy, či to, čo ste tu spomenuli, či je aj v tejto správe. A tiež by som rád vedel, a to hovorím o vašom návrhu tejto správe. Ako to chcete organizačne zvládnuť pre cezhranične činné inštitúcie? Ako chcete tie firewalls e, aplikovať do praxi? Hovorili ste, že existuje akási možnosť v tom zmysle, že by tu bol bankový dozor primeraný riziku a ktorý by sa akoby ušil na mieru každej inštitúcii a ja sa pýtam, či ste ešte stále za tento názor. A v neposlednom rade ma veľmi prekvapil váš subjektívny názor a síce, že tie kritické poznámky, ktoré prišli od vás a od pána Trajchla, že to vyzerá, ako keby to bolo pre bazilejský výbor niečo nové, ale ja si to predsa nedokážem ani predstaviť. Vy ste v tom bazilejskom výbore o tom určite hovorili, ale dnes to vyzeralo, ako keby to boli úplne nové informácie. A ja to hovorím veľmi opatrne, je to niečo, čo ma veľmi prekvapilo a mohol by som to povedať aj inak. Zhromaždili sme ďalšie otázky z nasledujúceho kola otázok. Možno by sme mohli v tom istom poradí ako predtým dať slovo ostatným. Pán Walter, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V angličtine hovoríme, že je to tu husté. Možno by som prešiel pripomienkami, ktoré súvisia s realizáciou alebo implementáciou klasických bankových produktov. Bazilejský výbor hovorí, že pravidlá klasického bankovníctva, toho tradičného bankovníctva by sa mali implementovať do konca tohto roka a my sme vykonali tieto dopadové štúdie, ktoré ste spomínali a teraz už robíme také jemné ládenie toho, ako by to malo vyzerať a čoskoro vám predložíme do mesiaca povedzme, že v polovici tohto roka vám predložíme výsledky. Ide o to, či treba urobiť ďalšie zlepšovanie v usmerňovaniach smerom k realizácii, k implementácii. Podľa nás však treba zrealizovať všetky opatrenia včas. Myslím si, že Spojené štáty sú trošku precitlivené na to, že tak meškáme. Hovorili sme s, s americkými predstaviteľmi administratívy a snažia sa nás trošku pritlačiť k tomu, aby sme zvyšili tempo, aby naša právna úprava, náš nový regulačný rámec nemeškal. Spomenuli ste aj bazilejský proces 2, ktorý ešte celkom nebol zrealizovaný. Čo si myslíme o Bazileji 3? To je ďalšia vec. Predovšetkým chcem povedať, že je kriticky dôležité, že USA už aplikovali Bazilej 2 v celom svojom rozsahu. Je to záväzná právna úprava, ktorá v praxi sa však netýka až toľkých finančných inštitúcií. Napriek tomu v apríli ďalších 6 inštitúcií sa prihlásilo ako keby paralelne e, k tomuto programu a v polovici tohto roka ich bude 10. G20 sa zaviazala, že týchto 10 inštitúcií naozaj bude fungovať týmto spôsobom. Čo sa týka množstva kapitálu, USA žiada veľmi tvrdé štandardy, čo sa týka definície kapitálu, rezerv, ktoré treba vytvoriť, kapitálových rezerv, ktoré budú absorbovať prípadné e, problémy. Takže je to naozaj tlak na veľmi vysoké kapitálové rezervy. Keď e, ide o zadlženosť a to, aký by mal byť pomer alebo podiel zadlženosti k vlastnému imaniu, prvý, prvé by som chcel povedať, že keď príde kríza a keď naozaj zasiahne rýchlo a tvrdo, aktíva neudržia situáciu, pretože aktíva sa skladajú z rozličných vrstiev, rozličnej kvality a tie najkvalitnejšie sú vlastné imanie a tie ostatné vrstvy, ktoré pozostávajú z časti zo zadlžených aktív, sa začnú rúcať najskôr. Preto náš výbor navrhuje, aby sme naozaj prikázali, aký pomer má byť, čoho nesmie byť zadlženosť ako taká veľmi vysoká, nesmie byť rizikovosť ako taká samostatne veľmi vysoká, ale musíme prepojiť tieto dva ukazovatele a na, ešte ich aj prepojiť s, s istým harmonogramom, ako sa inštitúcie môžu presúvať k novým štandardom. Čo sa týka priorít, jasná definícia silného kapitálu, jasná definícia kapitálu, ktorý udrží všetky e, rizika, všetky úskalia je dôležitá. Tieto dve definície sú dôležité, takisto likvidita sa musí lepšie zadefinovať. Ako som spomenul, mnohé inštitúcie sa javia byť solventnými, ale v podstate sú nelikvidné. Pretože dlhodobá likvidita je jedna vec, ale krátkodobá likvidita, ktorá vám umožňuje sa dostať vôbec do budúcnosti, je tiež potrebná. Mali sme mnohé diskusie s mnohými voličmi z rozli- v rozličných regiónoch a vychádzali sme v našich návrhoch aj z ich názorov. Podľa mňa treba zautočiť na samotný koreň krízy. E, treba byť citlivý aj k rozličným obchodným modelom. Treba ich vnímať, ale zároveň treba prepojiť mikroobozretnosť a makroobozretnosť. Dostali sme mnohé pripomienky a zapracujeme ich e, do našich námetov. Budeme sa naďalej pokúšať zlepšovať návrh a jemnejšie ho doladiť. Myslíme si však, že náš balíček zhrňa kľúčové záležitosti a keď nebudeme dodržiavať tieto, vzniká veľmi vysoké riziko, že sa opäť dostaneme do problémov. Politický cyklus nemusí byť tiež na našej strane, pretože ľuďom vyblednú spomienky, zabudnú na to, aké to bolo zlé a je istá rovnováha medzi tým, nakoľko sa približíme k cieľu, či na 99,1 alebo na 99, viac percent. Máme ešte pred sebou 3 roky volebného obdobia a keď sa zabudne na to, aké to bolo ťažké, veľmi ľahko sa tie čísla zmekčia. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Poprosím vás, aby ste aj v odpovediach sa pokúšali byť struční, pretože je tu ešte ďalšie kolo otázok. Nech sa páči, Barbara, máte slovo. Neboli adresované žiadne otázky, ale budem sa snažiť byť čo najstručnejšie. Chceme zdôrazniť, e, aké dôležité je e, stanoviť jeden harmonogram na implementáciu na celom svete, pretože banky teraz operujú na globálnom trhu a vieme, ako to fungovalo v Bazilei 2, keď Spojené štáty neboli na rovnaký úrovni implementácii. A po druhé, nemalo by to byť len simultánne ale mali by byť zavedené jednotné pravidla pre všetkých. Bazilej 2 v podstate nefunguje iba na jednej úrovni. Je viacero, sú stovky rôznych eh, dokumentov Bazilej 2 je potrebné zabezpečiť transparentnosť a to by stimulovalo aj arbitráž. Ďalej, čo sa týka načasovania nových pravidiel, my sa domnievame, že eh, rozhodnutia v tomto smere by nemali byť unáhlené, pretože keď sa ukážu výsledky QIS, tak sa ukážu skutočne, kde sú tie zásadné problémy. Nie sú to len tí vinníci, ktorých sa to bude týkať, ktoré mali toxické kapitále vo svojom účtovníctve. Týka sa to všetkých bank. Žiadne nie sú vyňaté. Podľa mňa je vhodné to vyriešiť raz a navždy a aby sme to nemuseli Um, prispôsobovať v budúcnosti. Isté, že nie všetká legislatíva e, sa bude e, spamätávať z krízy. Naraz e, v tomto smere je dôležité pamätať aj na podiel miery zadlženosti. Ďakujem pekne, pán Trechel. Ja sa budem snažiť byť čo najstručnejší. Rád by som reagoval na otázku toho pána, ktorý tvrdil, že nevie až tak dobre po nemecky. E, vážny pán poslanec sa ma pýtal. Bol to taký maličký e, nemecký útok voči rakúskému bankovému tajomstvu. Ja som dosť otvorený, čo sa týka bankového tajomstva. A nemáme žiadnu filiálku na Kajenských ostrovoch, Môžeme povedať otvorene. E, vaša Nemčina je dobrá, ale nemáte až také dobré vedomosti. Tak ako všetky ostatné banky, máme adresu na Kajmenských ostrovoch. To má aj Nemecká banka, aj Deutsche banka, aj Nemecké spolkové krajiny majú, aj Bavorsko, aj Delaware máme takéto zastúpenie a to čiste z daňových dôvodov. Zrušte tieto daňové e, e, výhody a nebudeme mať ani adresu na týchto eh, miestach na Kanských ostrovoch. Eh, tieto daňové obmedzenia sú úplne nepotrebné. Je mnoho medzinárodných organizácií vrátane UNESCO, s ktorými eh, sa dá obchodovať iba cez Delaware, pretože inak nesmú robiť žiadne operácie, zrušte Delaware, zrušte Kanské ostrovy a potom sa prispôsobíme. Nie je to na nás, je to na politikoch. Uh, thank you. Mr. Mr. Blundell Thank you. I'll just um, <clears throat> I'll just answer the one question that was addressed to me. Uh, Ďakujem. Odpoviem na otázku, ktorú ste mi položili. Dokumenty, ktoré budeme písať o, o stratégiách a o ďalších záležitostiach Keď sa pozeráme na krízu a na veci, ktoré sa majú analyzovať v určitom čase, tak už e, v Bazilei 3, v tom dokumente, ktorý aj my podporujeme, tam sa už navrhujú napríklad takéto dve kľúčové veci, že napríklad, že miera zadlženia bol najdôležitejším nástrojom a my musíme zanalizovať, akým spôsobom budeme pristupovať k týmto derivátom a, a ako pristupovať k obchodným bankám s určitým rizikom, napríklad štruktúra holdingu alebo družstva. To by bolo riešenie, ak to niekoho zaujíma, tak práve vyšiel dokument, ktorý publikoval austrálsky dozorný orgán, ako sa robí legislatíva pre holding takéhoto druhu a je to vynikajúci dokument, kde je tam aj veľmi dobre prepracovaný systém dozoru a dohľadu, veľmi zaujímavý. A keď sa e, vypracovával takýto dokument, tak čo znamenal tento návrh? Veľmi jasne sme zadefinovali, čo to je miera zadlženosti, alebo existoval dosť veľký konsenzus, ale keď sme túto otázku týchto holdingov v ako fungovali alebo nefungovali, tak sa situácia menila. My sme sa stretli s Annou Breton, to je dcera predsedu eh, skupiny Santander. Je to pani Anna Botín. A venovali sme sa tejto téme ochranného kapitálu a toho, ako pristupovať k tomu, a čo môžeme urobiť my, či môžeme zmeniť legislatívu alebo čo, ale my sme to nikdy neurobili a to je dôležité. Hej, a je predsa také hlúpe, že to neustále opakujeme dokola a my, Európske banky, nemôžeme mať takúto subsidiárnu štruktúru a banka, Santander je banka s najväčšími ziskami vo celom svete počíňanoch a preto boli schopní prekonať e, túto krízu a to preto, že mali túto subsidiárnu štruktúru, takú veľmi geograficky, e, geograficky veľmi dobre štrukturovanú, e, štrukturované rozdelenie. A na takúto štruktúru potrebujete špeciálne riadenie, ale problémom je, že máme dobré príklady správneho riadenia, ale máme aj zlé príklady. Ak Vychádzame z toho, že máme dobrú správnu radu, dobrého prezidenta, dobré riadenie managingov, ale ak máme legislatívu, ktorá nás nutí do niečoho, ale že musíme mať nejakú štruktúru, nejaký rizikový kapitál a potom ten kapitál tam už nebude v tom momente, kedy bude potrebný, tak eh, ak sa toto správne nenastaví táto téma v správnom čase, tak sa to nikdy nevyrieši a my musíme prebrať túto zodpovednosť. Musíme umožniť obchodným bankám, aby mohli premiešavať navzájom tie nástroje, aby e, mohli e, mať aj rizikový kapitál a taká, aby sa boli v takej subsidiárnej situácii, ako má napríklad banka Santander. Preto som spomenul ten austrálsky dokument a tú mieru zadlženia. To je to, čo môžeme dnes hovoriť. Neviem, či vás to prekvapuje alebo nie, ale vydali sme istý dokument aj s jedným kolegom z Paríža o ekonomických, o politických vedách a vyšli sme z takého východiska, že keď vidíme napríklad Bazilej 3, cituje sa tam aj Bazilej 2 a potom s tučnými písmenkami, e, ďalšie poznámky a keď sa snažíme tieto poznámky otvoriť počiarov, tak aj tak e, neprídeme k riešeniu, ale v každom prípade miera zadlženia nie je ohrozením rizikov alebo nie je rizikovým kapitálom. A ak si to neuvedomíme, tak sa stojíme do ďalších kríz. Ďakujem. Slovo majú opäť poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo, ďakujem všetkým rečníkom za zaujímavú rozpravu aj za odpovede na doterajšie otázky. Ja by som sa rada vrátila k téme, ktorú sme tu mali minulý týždeň vo zvláštnom výbore o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze, kde politické oddelenie publikovalo správu s záverom, že existuje nadmerné spoliehanie sa finančných inštitúcií aj regulačných mechanizmov, konkrétne Bazileja 2, na matematické mod- o spoliehanie sa na matematické modely. Hoci matematické modely sa ukázali byť užitočné v bežnom živote, v krízovom čase zlyhali. Niektoré modely nedokázali zachytiť mm, faktory, napríklad novú mentalitu, ktorá prispela k zvýšenému riskovaniu alebo k tomu, že sa účastníci trhu začnú správať rovnakým spôsobom v rovnakom čase. A to je už z definície kríza. Všetky tieto finančné inštitúcie aj regulátory využívajú ten istý model a rizika v súvahách sú potom rovnaké a potom vznikajú rovnaké rizikové nabalovacie mechanizmy. A kríza eskaluje. Súhlasia s týmto e, naši hostia, že to matematické modelovanie má takéto slabiny a čo s tým je možné urobiť? Ďakujem. Slovo má Silvi. Ďakujem. Veľa sa tu hovorilo po anglicky a po nemecky, tak ja položím otázku po francúzsky. Ďakujem za to, že ste medzi nami. Ja si myslím, že táto výmena názorov je veľmi zaujímavá. Ja budem možno veľmi tvrdá. Bazilejský výbor de facto neexistuje, nikdy o ňom nepočujeme občania vedia veľmi málo o tom, čo sa vlastne v ňom robí a som preto rada, že sa tu diskutuje, pretože sú tu témy, ktoré sú dôležité pre všetkých. S uspokojením som zaznamenala tú vašu poznámku o tých družstevných bankách, ktoré v niektorých krajinách financujú viacej ako polovicu podnikov. Mala som jednu otázku, ale pán Blondel, ste podali. Mám nakoniec dve otázky. Nielen musíme financovať reálnu ekonomiku, ale podľa vášho názoru, aké opatrenie môže najlepšie financovať dlhodobé projekty? Musíme financovať rekonverziu, e, reštrukturalizáciu nášho hospodárstva, ktoré by bolo najlepšie opatrenie, aby sme podporili dlhodobé financovanie. A taká malá otázočka, nemám proti modelu Santander nič, to je skutočne veľmi zaujímavé, ale podľa vášho názoru je to najkompatibilnejší model s vnútorným trhom v EÚ. E, si samozrejme želáme, aby v každom členskom štáte boli pobočky dobre zakotvené. Akým spôsobom vy vidíte, vy vidíte ako by toto mohlo e, fungovať na našom vnútornom trhu? Pán Sežek strejček možno. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť stručne. Mám otázku na pána Trajchla zo skupiny Erste, ktorého otvorenosť veľmi oceňujem. Nedávna správa OECD hovorí, že odmeny pre bankárov treba riešiť inak, ak banka funguje iba na základe poskytovania požičiek a a ak banka distribuuje iné pôžičky alebo predáva pôžičky, ktoré vytvorili iní. Čo si myslíte o tomto systéme? Ďakujem. Ešte niekto sa hlási o slovo? k tomu tak nie je, ja mám sama niekoľko pripomienok, ktoré vyplývajú z oblasti, o ktorých sme už hovorili, konkrétne čo sa týka hodnotenia dopadu bazilejského procesu niekto z rečníkov spomenul vo svojich odpovediach, že harmonogram je to najdôležitejšie. Povedali ste, že aj makro, aj mikro pôsobenie nástrojov závisí od načasovania. Poslanci tohto výboru a ja osobne sa zaujímame o tom, či naozaj vnímate veci v širšom kontexte a či vnímate aj to, čo sa deje na okolit- v okolitom prostredí, na kapitálových trhoch, čo sa robí s derivátmi, teda mimo tých kapitálových požiadaviek, ktoré vy chcete nastoliť, či vnímate aj to, čo je okolo bankovníctva v širšom prostredí, pretože my nežijeme v izolovanom svete, ani banky. A to, keď si vybudujeme finančné rezervy, ktoré potom máme na ťažké časy, na časy recesie, musíme priznať, že ešte stále sme v takýchto ťažkých časoch. Maximálne sme v raných fázach oživenia hospodárstva. Ale čo si myslíte na o budovaní rezerv a finančných vankúšov a realite, v ktorej žijeme. Samozrejme, že sa to líši v rozličných členských štátoch, ako veľmi postihla kríza bankovníctva, ale čo sa týka realizácie nových námetov, napríklad budovanie rezerv, ako by ste objasnili to, či je to vôbec v realite teraz možné. Ďalšia moja pripomienka sa týka toho, čo už povedal Kai Swinburne za posledného volebného obdobia sa tu už debatovalo o korelácii rizik, ktoré sa nabaľujú na Bazilej 2 a hovorili sme o korelačných faktoroch a ďalších záležitostiach, ktoré akcelerujú krízu. Sme radi, že aj vy sa zaujímate o túto tému tých následných účinkov, následných dopadov. Ako by sme to správne sformulovali a ako by sme pomenovali to, že chceme dlhodobé, dobre nastavené nástroje a nielen upadnúť do paniky a reagovať na to, čo sa deje okamžite a teraz. Takže oslovím opäť panel a začneme vami, pán Walter. Ďakujem pekne. Pán Karas, vy môžete ešte v závere potom v krátkosti vystúpiť. Alebo chcete teraz? Aha, teraz, dobré. Ešte spravodajca, pán Walter, vystúpi ešte pred vami, ak dovolíte. Pani predsednička, myslím si, že diskusia doposiaľ ukázala, aký dôležitý je náš výbor. Môj dojem, a to musím povedať otvorene, je taký, že ak nedôjde k rovnováhe o ktorej sa tu hovorilo, ak na štruktúru bank, na hospodárskú štruktúru v Európskej únii a v Európe, ak nebude sa brať na to väčší ohľad, tak v tejto chvíli, ak sa tento návrh skutočne takto schváli a presadí, a ak to bude platiť ako návrh smernice, tak si v parlamente nenájde väčšinu preto musíme všetko robiť preto spoločne, aby tie otvorené otázky e, sme prediskutovali, aby sme dosiahli nejaký výsledok. Preto chcem opýtať, pán Balter, aké podľa vás témy v bazilejskom výbore ešte nie sú uzavreté, kedy dostaneme výsledok štúdie, ktorá sa chystá. A kedy môžeme počítať s tým, že na základe aj dnešných pripomienok eh, by sa vypracovala dopadová štúdia na skutočné hospodárstvo, najmä zameraná na jednotlivé bankové a hospodárske štruktúry a na malé a stredné podniky. Najskôr ste hovorili o harmonograme v obchodnej knihe. Eh, niektorí kolegovia hovorili o spoločnom harmonograme. Vy ste uviedli, že Obchodná kniha by sa mala uzavrieť do konca tohto roka. Zároveň však počúvame, že Američania najskôr v poslednom štvrt roku 2011 budú um, aplikovať e, túto časť e, CRD3 a niektorí dokonca hovoria o roku 2012. G20 rozhodla o tom, že CRD4 E, sa bude implementovať v roku 2012 a nemôžeme si byť istí, že CRD3 bude už plne implementované do roku 2012 e, a preto si musíme položiť otázku, či v prípade harmonogramov, či sa bude brať ohľad navzájom. Pretože vy poukazujete na to, že návrhy chcú bojovať proti príčinám krízy. Dobre, na druhej strane však e, musíme zvážiť, či návrhy dostatočne bojujú proti kríze a aký vplyv budú mať e, na skutočné hospodárstvo a e, čo prinesie ten zvyšený skutočný kapitál odlišenou, odlišnou štruktúrou Európskych bank, ako sa to prejaví na fungovaní malých stredných podnikov. Minulý týždeň opätovne sme si vypočuli, že Európa zlyhala v otázke definície kapitálu. A definícia kapitálu v prospech e, firiem, ktoré sú zaregistrované na e, burze, voči tým, ktoré nie sú zaregistrované na burze, je v nerovnováhe. Prosím, zareagujete na túto otázku nerovnováhy, ktorá panuje na e, odlišných bankových štruktúrach. A prosím, nehovorte len, že vytvoríme rovnováhu, keď zároveň prekladáte návrh, ktorý rozlišuje medzi firmami, ktoré sú zaregistrované na burze a tými, ktoré nie sú a vlastné kapitálové požiadavky pre tie, ktoré sú zaregistrované, sú o mnoho jednoduchšie ako e, pre tie firmy, ktoré nie sú zaregistrované e, na burze. To je obrovský rozdiel. Aj e, na európskej strane na základe odlišnosti systému máme viac, tak povediať, cudzého kapitálu ako v Spojených štátoch. Odstraňovanie tohto cudzieho kapitálu je správne, ale ako sa k tomu e, postavíme, to je požiadavka. V štruktúre bank a hospodárstva v Európe sa to aplikuje ťažšie v stanovenom harmonograme ako v inom hospodárskom systéme. Preto vás chcem požiadať, aby ste sa vyjadrili k tomuto všetkému, čo som teraz prednesol. Um, thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo pánovi Walterovi. Myslím si, že môžeme si ponechať časť zhruba do 17. hodiny 10. minúty. To neznamená, že všetok čas budete mať vy, pán Walter. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší, aj keď nemám veľa času a téma je skutočne veľmi dôležitá. Čo sa týka harmonizácie modelov, Žiaľ, na toto neexistuje jednoduchá odpoveď. Či korelácia je komplikovaným modelom a iný, iná alternatíva je jednoduchým modelom. Podľa mňa najlepší postup je ponechať si viacero možností, e, viacero zábezpek, e, ktoré sú založené na riziku, na zadlžení a poňať to z viacerých uhlov pohľadu. Keď sa budeme sústrediť iba na jeden jediný model, tak nedosiahneme e, tú vyváženosť a bolo by to okrem toho veľmi riskantné. Ďalej, čo sa týka propagácie dlhodobých projektov, ktoré sú v prospech hospodárstva aj životného prostredia. Myslím si, že propagácia stabilnejšieho bankovníctva, ktoré bude e, z dlhodobého hľadiska života schopnejšie, kde budú stimuly zosúladené dlhodobo, nielen e, na to najbližšie obdobie bez hľadu na budúcnosť. Podľa mňa niekoľko návrhov, nielen vo výbore, na úrovni úštovníkov, e, procyklickosti. Podľa mňa toto všetko je namierené na to, aby sme sa sústraďovali na dlhodobejšiu udržateľnosť bankovníctva. Čo sa týka otázky načasovania a širšieho kontextu, Eh, finančných nárazníkov. Aj tu môžem povedať, že budeme musieť vyhodnocovať niekoľko rôznych informácií eh, v júni alebo v júli, ktoré budú veľmi dôležité pre ten záverečný návrh, ktorý sa bude snažiť vyrovnať to, čo chceme dosiahnuť a tiež niektoré obavy, ktoré tu odzneli dnes v diskusii. Dôležité je mať na pamäti aj QIS, aký to má vplyv na e, jednotlivé bankové inštitúcie, jednotlivé krajiny, ako to zvyšuje e, účinnosť kapitálu oproti súčasnej úrovni a e, ďalej, kam sa chceme dostať, čo si myslíme, že je reálne a taktiež, aké sú náklady. Snažíme sa teda poňať to integrovanie. E, tento náš prístup je úplne odlišný od e, predchádzajúcich postupov, napríklad v Bazile 1. E, my chceme postupovať takto a potom chceme predniesť návrh, ktorý bude zhľadňovať všetky tieto pripomienky. Ďalej, čo sa týka rôznych druhov bank, banky, ktoré spolupracujú a tie, ktoré spolupracujú, keď sa pozrieme na súčasné požiadavky, na tú známu dohodu 1998 zo Sydney, tam sa nehovorí nič o požiadavkách, hovorí sa tam o um, hlasovacích právach a o iných požiadavkách. My sme sa snažili vyrovnať a zadefinovať eh, takéto kroky, ale eh, čo to presne znamená v oblasti princípov? Znamená to, že sa môžu uznávať aj iné obchodné modely a Okrem toho v našom dokumente uvádzame, že niektoré z týchto 14 princípov sa nebudú vzťahovať e, na kooperatívne a neokooperatívne banky. Banky si to e, môžu potom vyhodnotiť, čo to pre nich znamená. My sme sa snažili e, nejako to vyrovnať aby sa to e, prispôsobilo aj európskemu modelu. Čo sa týka otázky kapitálu, z krízy sme sa poučili aj to, že ak inštitúcie sú pod veľkým tlakom, trhy sa pozerajú na, na to, aký druh e, kapitálu majú k dispozícii, e, čo sa týka pokrytia potrieb na úrovni pôžičiek, na úrovni trhu, ale tiež na úrovni zachovania príjmov a tiež na kapitálovej úrovni. My chceme teda zachovať e, integritu tohto prvku. E, ďalej e, korelačné rizika. V tomto s vami súhlasím. Myslím si, že nájdeme nejaké spoločné riešenie. Ďalej finančné nárazníky a prechodné obdobia. My tvrdíme, že mnohé inštitúcie už zaznamenali zisk. Vieme, že ešte sú pred nami veľké šoky. Bolo by dosť nepríjemné, ak by bankový sektor sa nezačal posúvať už teraz eh, k vyšším finančným rezervám, aby boli pripravení na to, čo ich čaká. A preto je dôležité, aby sme uzavreli svoje balíčky, tak aby sme im poskytli jasné smerovanie a, a stanovili ciele, o ktoré sa musia snažiť. Ďakujem. Um, Barbara. Barbara, máte slovo? Predovšetkým sa chcem vyjadriť k poznámkám k internému trhu. My ako klasická banka si myslíme, že táto organizačná štruktúra vyhovuje nášmu biznis modelu a sme spokojní s takýmto modelom aj s regulačným rámcom, ale interná disciplína a dobré riadenie vo všetkých pobočkách je to najdôležitejšie. Neznamená to však, že toto isté bude platiť pre iné biznis modely. Ďalej chcem pripomienku k tomu, ako matematické modely e, majú nedostatky. Podľa mňa toto sa niekedy preháňa, pretože v mnohých bankách ekonomické a kapitálové modely sa celkom dobre osvedčili a predovšetkým rizika likvidity ktoré sa v tejto kríze objavili, tieto modely nezachytili, to je pravda, banky to otvorene priznali a poskytli aj dôvody, prečo tieto modely nezachytili likviditné rizika. A čo sa týka ekonomických modelov, týkajú sa toho, keď sa prestanú splácať úvery netýkajú sa iných rizik. Čo sa týka hodnotiacich alebo ratingových modelov, máme tu isté parametre pre rating a tieto parametre nám pomohli. Naozaj mali vypovednú hodnotu a boli validované dohľadom. Myslím si, že situácia nebola konec koncov taká zlá. Chcem povedať len toľko, že každý model má svoje obmedzenia a aj v rámci rozptylu e, matematických výsledkov si myslím, že sa doterajšie modely celkom osvedčili. A ak banky budú disciplinované, ak je riadenie dobré, ak najvyššie vedenie banky je si vedomé tých limitov, ktoré tieto modely majú, podľa mňa treba, je možné dobre využiť matematické modely bez toho, aby sme sa vystavili prílišnému riziku. Myslím si, že je to opäť otázka dobrého riadenia, dobrého vedenia a také dobré riadenie sa nedá zachytiť do pravidiel vtedy ide aj o dôveru, o dôveru v nadriedených a medzi podriedenými a nadriedenými. A banka je veľmi dobrým príkladom. Moji podriedení sa každý deň ma pýtajú, ako vyzerajú matematické modely a ja im musím odpovedať. Ďalší rečník. Ďakujem. Dovolte mi, aby som začal s tými matematickými modelmi a ja úplne súhlasím že s matematickým modelovaním sa skutočne veľmi preháňalo. Ak chcete prerozdeliť zodpovednosť, tak tí, ktorí získali Nobelovú cenu za teóriu obci alebo možností, tak nemá zmysel samozrejme teraz uvažovať, že či im odobereme Nobelovú cenu, lebo to by tiež nebolo dobre, no ale dobre, je to veľmi ťažká téma. Napríklad my, my sme menšinová banka, máme menšia banka, máme 50 tisíc zamestnancov a 49 700 preste z nich dostávajú bonus vo výške 3, 4 alebo 5 tisíc eur. A to sú ľudia, ktorí e, spravujú úverovú politiku a úvery. A prečo im neplatíme vyššie bonusy? Pretože sa nevytvára e, zisk na takej úrovni. Platíme veľké bonusy tým pozíciám, tým funkciám, ktoré na určitej úrovni e, generujú takýto zisk. A to sa vám nepáči. A tí ľudia, ktorí e, pomôžu prekonať krízu, tak tie, tie nejaké veľké bonusy pre mňa nedostanú a oni budú postihnutí krízou rovnako ako iní. Skutočne ja vám v tejto otázke nemôžem pomôcť. Je to naozaj veľký problém a musíme ho nejak vyriešiť. Pokiaľ, o, pokiaľ ide o to vytváranie vankušov či nárazníkov, ja tu nechcem robiť nejakú propagandu Španielska, pretože moja kolegyňa to už urobila. Santander je, systémové, je systémová banka, ktorá dobre funguje a aj keď som vstúpil do tejto banky, tak pán Blantek ma spýmal Erste, je skutočne banka. On ani nevedel, že my vôbec existujeme. Mali by sme byť významnejší, dôležitejší, takže ja by som mal skôr robiť propagandu. Ale ešte jedna vec k vytváraniu tých nárazníkov či vankušov. V, súčasci, v súčasnom systéme by možno nebolo dobre vzhľadom do budúcnosti Mohlo by to mať pozitívny vplyv do budúcnosti, ale úroveň kapitálu sa navyšuje e, tými požiadavkami ak by sme mali ten pomer 6% a keby sme chceli dividendy akcionárom platiť, tak by to malo byť 9%, 9% a nie 6%. Alebo by sme potom stratili akcionárov, pretože oni budú vedieť, že nebudeme schopní im vyplácať tieto dividendy. A to je prípad, kedy sa vlastne e, dochádza k opačnej situácii prostredníctvom tých vankúšov alebo nárazníkov. V budúcich rokoch uvidíme, že tie banky, ktoré nemajú akcionárov alebo tých, ktorí nechcú poberať dividendy, tak budú vo veľmi zvýhodnenej situácii. Teda sa podporuje taký bankový systém, ktorý Európska komisia kritizovala a to veľmi systém Deutsche Landesbanken. Nikto e, od nich nežiadal dividendy, samozrejme oni by ich ani nemohli zaplatiť. Ale pozor, na to musíme dávať naozaj veľký pozor. A španielský príklad. Vytvoril sa tam vynikajúci systém, a to vytvára, kontracyklický alebo anticyklický systém vytvárania zásob tento pre španielský bankový systém to bolo veľmi dobré, je to jedna zo silných stránok tohto španielsko-bankového systému a prečo by sme to nemali kopírovať, prečo budeme odznova objavovať Ameriku. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Viklen. Záverečné slovo. Čo sa týka otázky matematického modelovania, myslím si, že súhlasím s tým, čo sa čo tu aznelo predtým. Vychádzame z predpokladu, alebo začnem inak. Ak vieme, že modely sú zlé a bazilejský systém vychádza z takýchto modelov, prečítajte si veľmi dobrý článok od Gordyho v odbornej tlači. Tam zistíte, že celý systém je nastavený tak, že banková kríza je vyvolaná globálnymi rizikovými aspektmi a globálnym hospodárskym cyklom. Jednotlivé produkty alebo krajiny vplývajú na vznik krízy a Bazilej s tým nič neurobi. Keď sa pozrieme na korelačné koeficienty v kríze a povieme, tento zdvihneme o 1,2 a tento koeficient inak, pretože vieme, že v kríze tieto korelujú, je to bojovanie stratenej vojny, pretože vždy príde nový finančný produkt, nová inovácia, ktorá prevráti celú situáciu na ruby. Čiže korelo, korelačné koeficienty nezvládnu celú situáciu, tie platia len v situácii, keď nie je kríza, keď trh beží normálne, keď je normálna, normálny rozdiel matematických výsledkov. A podľa mňa treba urobiť niečo s týmito modelmi, že budú bežať len v pozadí, ale zároveň budú platiť e, modely, napríklad ako pomer zadlženia sa, ktoré budú tiež mať istú váhu a myslím si, že diverzifikáciu porovnávacích parametrov musíme dosiahnuť a musíme napríklad udelovať trestné tresty za to, keď sa odchýlime od štandardného parametra, alebo banka sa odchýli od štandardného parametra, ktorý je istým spôsobom nastavený. Čo sa týka otázok z Francúzska, táto otázka má dve strany. Jedna sa pýta, čo sa dá urobiť s dlhodobými financiami, reforma toho, ako sa riadia financie, je jedna časť odpovede. To je veľmi dôležité a tieto vec treba nielen povedať, ale ich aj urobiť. OECD vychádza z princípov dobrého spravovania firiem, stanovovania štandardov, kontrolných orgánov, ktoré kontrolujú tieto štandardy. Čo, vša, čo viac sa dá urobiť, aby sme sa vyhli kríze. Nevideli sme zatiaľ mnohých krajín, ktoré by chceli implementovať zvýšený regulačný rámec a právnu úpravu, ktorá by ich zavezovala niečo urobiť alebo neurobiť. Vzniká tu riziko, že tí, ktorí budú musieť pri svojej práci riskovať, nebudú ochotní riskovať a kto potom bude platiť týchto ľudí, ktorí nebudú robiť svoju prácu. Chceme veľmi dobre riadiť veľké firmy, veľké banky, ale zároveň tieto pravidlá musia zahrňať to, ako sa správajú produkty na kapitálových trhoch. Tie sa tak správajú, že buď vygenerujú stratu alebo zisk. Ten risk je tam zakorporovaný a my nemôžeme príliš stiahnuť pritiahnuť skrutky kapitálovému trhu, pretože v samotnej kultúre poskytovania úverov a pôžičiek je zabudované riziko. Musíme jednoducho nastaviť pravidla vo veľkej firme tak, aby tam bola istá vôľa. Ale pre nás, ak by sme mali pobočky bank, ktoré by riešili úvery malým a stredným podnikom, a tieto by boli kapitalizované osobitne, takáto skupina by sa možno správala inak, ako sa správajú dlhodobé nastavenia, ktoré majú pomôcť ekonomike, a o tom sme hovorili o, pred niekoľkými mesiacmi, či je možné vôbec oddeliť financovanie malých a stredných podnikov a poskytovanie úverov z iného druhu kapitálu ako financovanie investičného bankovníctva. Vzniká otázka, či štruktúra interného trhu EÚ takéto niečo je schopná udržať. Tieto záležitosti o miestnych dohľadoch, o štruktúre pobočiek alebo o tom, či má byť dohľad nad pobočkami iný. Predstavte si taký veľký trh, ako je v Nemecku alebo vo Francúzsku a má tu byť nejaký dohľad, ktorý by bol mimo globálneho bankovníctva, to sa asi nedá je to prepojené. Podľa mňa tu bojujeme za stratenú vec, lebo sa to oddeliť jednoducho nedá. Je pravda, že potrebujeme širší, širšiu právnu úpravu, širší regulačný rámec a všetky ustanovizne musia byť konzistentné s jurisdikciami, v rámci ktorých pracujú. Ale treba zabezpečiť, že banky majú dostatok kapitálu. Všetky banky. A teraz už musím zastať, pretože nemám viac času na ďalšie argumenty. Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným. Viem, že pán Šolc je tu z komisie a už mu nemôžem dať slovo, aby zareagoval na všetky otázky, ale mám predsa len jednu otázku, na ktoré by sme boli radi, keby odpovedal. Veľmi nás to zaujíma, najmä tí, ktorí sme spravodajcami a teňovými spravodajcami. Vypočuli sme si od pána Valtera, že bazilejský výbor čaká aby sa všetko završilo v júni, v júli, dopadové štúdie, tak aby sa presvedčili, ako to všetko zapadá navzájom do seba. Ako my to máme vnímať eh, z hľadiska eh, prepojenia CRD4 a CRD4. Sme trošku nepokojní, či sa nám podarí završiť všetky aspekty CRD3 a keď eh, to ukončíme, budeme svedkami toho, že bazilejský výbor e, predloží niečo, čo sme vôbec nezohľadili v našej práci. Čo s týmto robíte na komisii? Ďakujem, pani predsednička. Predtým, ako odpoviem na vašu otázku, rád by som vo všeobecnosti uvedel, čomu sa vedujeme na úrovni komisie. Komisia podporuje agendu e, G20 a tiež prácu Bazilejského výboru. Úzko spolupracujeme s Bazilejským výborom na všetkých týchto veciach e, chceme zabezpečiť, aby všetky odlišnosti v EÚ, e, odlišnosti, čo sa týka fungovania firiem v jednotlivých členských krajinách, aby všetko toto sa zhľadnilo v rokovaniach. Čo sa týka dopadu, Európska komisia pripisuje obrovský význam dopadovým štúdiám a na to, aby sme dokázali tento význam, komisia požiadala výbor pre bankový dohľad aby nám predložil nejaké stanovisko v tomto smere. Teda venujeme sa tomu intenzívne na úrovni európskych dohľadných eh, orgánov, aby sme sa presvedčili, či sú nejaké špecifika v Európskej únii a aký dopad budú mať eh, tieto návrhy na európske štruktúry. Rád by som zdôraznil význam procesu pripomienkovania. Chceme pochopiť, aké rozdiely sú v Európskej únii. Práve preto Európska únia vôbec pustila pardon, komisia spustila prostup pripomienkovania k balíčku Bazilej 3 a tento proces sa završil pred eh, dvoma týždňami. Okrem toho sme zorganizovali verejné vypočutie minulý týždeň v pondelok a privítali sme nám takmer viac ako 150 eh, uchádz zúčastnených. Eh, každý, kto chcel, mal možnosť vystúpiť. Čo sa týka načasovania, očakávame, že Predbežné výsledky dopadových štúdií budú k dispozícii v lete. Je to v súlade s postupmi v Bazilejskom výbore. A na úrovni komisie pripisujeme mimoriadnú dôležitosť aj analýze makroekonomických dopadov a preto sa venujeme vnútornej analýze aj s podporou Európskej centrálnej banky a ďalších odborníkov z ostatných generálnych rediteľstiev, ktorí, ktoré sa venujú tiež e, tejto téme. Na záver by som ešte povedala jednu dôležitú vec, ktorá sa týka transparentnosti a našej ochoty spolupracovať. Myslím si, že e, vzhľadom na to, že niektoré tieto názvrhy budú mať veľmi zásadný vplyv, jedna z skutočných, ktorá dokazuje našu ochotu, sú práve postupy pripomienkovania, ktoré sme súsili v februári a tiež verejné vypočutie, ktoré sme, ktoré sme zorganizovali minulý týždeň. Sme ochotní vypočuť si všetky pripomienky všetkých zúčastnených strán. Ešte e, sa nič nerozhodlo. Musíme sa presvedčiť o tom, či sú nejaké špecifické témy, ktoré sa musia zohľadniť e, v príprave záverečného návrhu. Myslím si, že to je všetko z našej strany, zo strany komisie v tejto chvíli. Ak ešte máte nejaké ďalšie otázky, veľmi rada neodpoviem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že už som príliš e, zneužívala ochotu e, spravodajcov, ktorí, ktorých správy sa budú prejednávať ešte do konca našej schôdze. Sme veľmi radi, že aspoň čiastočne sa nám podarilo pokryť niektoré otvorené témy a, venovali sme sa tomu, ako môžeme završiť jeden proces legislatívy predtým, ako sa pustíme do nového procesu z CRD 4. 1. júna sa budeme venovať e, správe pána Otmara Karasa. Potom 8. júna e, je termín na pozmeňovacie návrhy a 28. júna e, prebehne rozpráva a 6. septembra sa bude hlasovať vo výbore EKON. Takýto je časový harmonogram v tejto chvíli o správe pána Karasa na tému CRD 4 a všetko, čo s tým súvisí. Ďakujeme pekne všetkým zúčastneným aj rečníkom za úsilie, ktoré vynaložili. Už teraz vidím, že si vymieňate vizitky teda celkom iste aj naďalej budeme v kontakte s vami. Ďakujem. I'll just leave a couple of minutes for... Dáme si teraz niekoľko minút prestávočku. Prosím, tí, ktorí chcete odísť, odíďte v tichosti, pretože musíme i hneď prejsť. Ďalším bodom na programe musíme dať možnosť Hans Peter Martinovi, aby mohol v tichosti predstaviť svoju správu. Prosím, tí, ktorí odchádzate, snažte sa odísť čo najskôr a v tichosti. Um, prosím, poponáhľajte sa, odíte čo najrychlejšie, pretože ešte máme dva body na programe. Teraz prechádzame k bodu 4. Ak sa chce niekto rozprávať, prosím, rozprávajte sa mimo našej rokovacej sály, pretože teraz dávam slovo spravodajcovi, pánovi Martinovi, aby nás uviedol do problematiky eh, svojho návrhu stanoviska na tému prepojenia obchodných registrov. Myslím si, že už je dostatočné ticho, aby ste mohli vystúpiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Isté môžem byť eh, celkom stručný, aj keď sa zdá, eh, že téma je veľmi abstraktná a skutočne eh, aj je veľmi technická, ale veľmi priamo nadvezuje na to, o čom sme teraz hovorili. Totiž to súvisí s nedostatkom informácií, najmä vo finančných trhoch, na burzách a vo firmách, ktoré sú zapísané na burze. Tu komisia tvrdí, že register, e, obchodné registre by sa mali lepšie prepojiť, e, že by sa vytvorili dv, e, elektronické registre v národných štátoch, ktoré sa budú viesť na regionálnej úrovni, že neexistujú zatiaľ žiadne kombinácie, čo isté, že zodpovedá aj vývoju na notornom trhu, nehovoriac už o rozsudku Európskeho súdneho dvora, ktorý umožnil, aby sa firma zapísala v jednom členskom štáte a v úplne inom štáte potom pôsobila. To je neefektívne a z podnikateľského hľadiska, z hospodárskeho hľadiska, ale aj zo strany spotrebiteľa, ale aj e, právnej istoty nevhodné. Štojberová skupina, ktorú veľmi dobre poznáme, predložila e, rôzne stanoviská. Môžeme trochu pochybovať o číselných údajoch, ale došlo by k úsporám celej Európskej únii na úrovni obchodných registrov eh, vo všetkých 27 členských štátoch eh, a tieto úspory by boli eh, v trojciferných miliónových sumách. Môžeme byť teda v podstate spokojní s tým, čo máme doteraz v dispozícii. Existuje už Európsky obchodný register, ale jeho slabosť je v tom, že členstvo v ňom je dobrovoľné a táto dobrovoľnosť okrem toho je spojená aj s veľmi komplikovaným um, postupom e, zapisovania. Okrem toho e, e, sa spustil aj systém interoperability obchodných registrov v Európe, ktorý však medzičasom už prestal platiť a to je potrebné ešte vyhodnotiť. Tretie, čo máme, je systém o výmene informácií IMI na vnútornom trhu. Je to v rámci iniciatívy Európskej komisie, ale to, čo skutočne potrebujeme, ešte neexistuje. Je to relevantné predovšetkým v súvislosti s témou, ktorú sme práve prerokovali veľmi podrobne a síce, ako sa e, budú poskytovať informácie od investorov, aby boli čo najdostupnejšie pre občanov, najmä čo sa týka firm, ktoré sú zapísané na burze a aby bola zabezpečená transparentnosť. Spravodajca od, neodporúča, aby sme sa sústraďovali na všetky tieto systémy, ale aby sme e, sa snažili dosiahnuť o čo najvyššiu mieru transparentnosti aj za dodržanie z tých rámcových podmienok. Komisia nás vyzýva, aby sme sa vyjadrili, či chceme vôbec viac takýchto obchodných registrov? Áno, podľa mňa áno. Chceme efektívnejšie fungovanie registrov, chceme integrované európske riešenie, ktoré e, však bude sa zameriavať na zniženie miery byrokracie, ale nechceme len zhromažďovať e, údaje, chceme poskytnúť aj príslušnú ochranu údajov, najmä osobných údajov, aby tieto údaje boli dostupné iba pre tých, ktorých naozaj potrebujú. To je všetko. Ďakujem za pozornosť a veľmi rád si vypočujem E, názory a pripomienky ostatných kolegov, e, ako to vnímajú. Um, thank you very much, Mr. Martin Udo. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí Uwe Bulman. Ja tu hovorím v poverení nášho tenevého spravodajcu Petra Simona, ktorý e, sa zaoberal týmto návrhom. Domnievame sa, že tu ide o veľmi dôležitý tý návrh v Európskej únii. Je to centrálny nedostatok, ktorý súvisí s tým, že nemáme spoločný obchodný register. E, týka sa to pre e, obchodné vzťahy medzi firmami, ale aj e, obchodných vzťahov medzi kreditnými inštitúciami, ale týka sa to aj praktickej aplikácie už našej schválenej legislatívy, keby som kolegom mohol pripomenúť, aké ťažkosti sú v praxi, eh, čo sa týka implementácie smernice o službách. Nevieme predsa ani len, do koho mám, s kým máme dočinenia, čo sa týka poskytovateľa služieb. Ak by sme mali dôveryhodné obchodné registre, tak by sme zrušili eh, obrovskú byrokratickú záťaž, poskytli by sme právnu istotu všetkým eh, zainteresovaným subjektom. Súhlasím so stanoviskom spravodajcu, áno, chceme niečo na európskej úrovni, Chceme zriadiť niečo, čo bude povinné, pretože iba tak eh, to bude zmysluplné a v tomto súhlasíme s komisiou. Musí to byť povinný obchodný register a ďalšie kritérium je, že to musí eh, byť jednoducho dostupné aj pre remeselné um, malo, malé podniky. Nesmieme, nesmieme to formulovať príliš komplikovane, byrokraticky. uh, musí e, byť možné jednoducho e, zapísať do tohto registra aj opraviť e, v prípade potreby údaje. Je potrebné zabezpečiť aj právnu ochranu, aj ochranu údajov, ktoré sa budú uvádzať v tomto registri. Toľko naše výhrady. Inak v podstate podporujeme tento návrh, pretože by sme takto napravili jeden veľký nedostatok na vnútornom trhu. Is there anybody else Chce sa niekto ďalší ešte vyjadriť? Pán Šváb? Ja, vielen Dank, Vorsitzende. Ich darf äh, vielleicht noch einen Gedanken... Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rád doplnil ešte niekoľko myšlienok z výboru INKO. IMKO. V niektorých členských štátoch to funguje tak, že dôveryhodnosť takýchto registrov nie je taká vysoká ako v iných štátoch. Napríklad vo Veľkej Británii máme register, kde je E, celá séria podnikov, ktoré už vôbec neexistujú a napriek tomu tam sú. Takže tá dôveryhodnosť, ako hovoril kolega Vulman, tak to je veľmi dôležité. A táto iniciatíva Európskej komisie by k tomu určite prispela. Našim cieľom by malo byť, že v tomto registri by mal figurovať len taký subjekt, ktorý skutočne pôsobí a tým by sme dosiahli oveľa väčšiu cezhraničnú transparentnosť a preto tento návrh podporujeme. Ďakujem za tieňového spravodajcu, za moju skupinu. Chcem povedať, že toto súvisí s tým, čo sme robili počas minulého volebného obdobia a to boli podmienky pre európske firmy. Diskutovali sme o tom, čo sa stane, ak základné miesto podnikania je v jednom členskom štáte, ale miesto, kde sa firma zaregistrovala, je v inom členskom štáte. Skončili sme túto debatu vytvorením požiadavky, že by mala existovať istá povinnosť alebo pre odovzdať si informácie navzájom medzi týmito dvoma miestami. Napríklad, keď je stredoevropský register mal by vyžadovať také isté predložené dokumenty pre danú firmu, ako musí firma predložiť v jej vlastnej jurisdikcii, aby sa nenásobili a neprekrývali záležitosti vo viacerých jurisdikciách. Toto je ako keby druhá strana problému, o ktorom hovoríme dnes. Ak chceme zistiť, aké firmy podnikajú a chceme sa dostať k údajom o nich, toto by nám veľmi pomohlo. Myslím si, že by nestačilo, keby to bolo len verejne prístupné. Jasné, že to je uskutočniteľné. Sú tu isté aspekty ochrany dát, ktoré možno znemožnia prístup k týmto údajom, ale vo, vo veľkej väčšine sú tieto dokumenty už dostupné v mnohých členských štátoch a pre mňa by bolo zložité pochopiť, prečo keď v jednom členskom štáte sa nejaké údaje môžu skontrolovať a overiť si, v inom členskom štáte tie isté údaje by sa nemali. Myslím si, že treba sa týmto zaoberať trošku do väčšej hĺbky, ale nechcem pripustiť, že by v tejto oblasti bolo priveľa prekážok, ktoré by nám kládla do cesty ochrana dát. Máme jednotný trh v Európe a preto údaje o podnikaní, ktoré sú prístupné a verejne dostupné v jednom členskom štáte, musia byť verejne dostupné aj v inom. V súčasnosti je situácia takáto, preskúmame si to bližšie. Keď budeme predkladať pozmenujúce a doplňujúce návrhy, termín príde čoskoro. Pán Martin, chcete sa ešte na záver ujať slova? Áno, ďakujem za slovo. Chcel by som poďakovať za veľmi jasné príspevky, ktoré tu zazneli a tiež kolegovi Bulmanovi by som rád povedal, že vidím, ako ďaleko som od žurnalizmu. Ak to neurobí on, urobím to aj ja. ja. Samozrejme, musí to byť záväzne, jasné, transparentné a musí to zabezpečovať ochranu citlivých údajov. To je presne to, o čo sa snažím so svojimi spolupracovníkmi aj so sekretariatom Možno som to trošku zložitejšie formuloval, ale to by mal byť taký si, akýsi nadpis. Pokiaľ ide o ten centrálny portál alebo register, e, súhlasím e, s kolegom aj s pani predsedničkou. To by bolo ideálne, keby všetky údaje zo všetkých členských štátov by boli prístupné v jednom alebo v každom členskom štáte, ale ja si spomínam vo výbore KONST sme sa snažili dosiahnuť o to, že sme chceli prístup k určitým informáciám v rade a a chceli sme, aby tieto informácie boli prístupné pre všetkých. To bol náš cieľ. Vtedy sa nám to nepodarilo a ešte stále to neplatí pre množstvo interných dokumentov, ale pokiaľ ide o podniky, ja dúfam, že sa nám to podarí a že budeme mať efektívny systém. Ďakujem. Dátum pre predkladanie pozmeniacich a doplňujúcich návrhov je 10. mája na poludne. 1. júna budeme diskutovať o týchto návrhoch a v výbor EKON bude hlasovať 2. júna. Bude nasledovať 23. júna, hlasovanie v gestorskom výbore júni. Nevieme celkom iste, či to bude naozaj tak. Zatiaľ predpokladáme, že toto bude harmonogram, ak budú predložené návrhy do, 20, do 10. mája. Ďakujem. A posledný bod na programu na dnešné popoludne je bod číslo 5. Je to stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 upraveného radou oddiel 3 komisia Andrá Švab. Ďakujem, pani predsednička. Po tom, čo sme tak krátko hovorili o predchádzajúcom bode, tak môžeme byť eh, stručne aj tu, ale ide o veľké množstvo peňazí, takže by sme sa na to mali riadne sústrediť. Máme tu nový postup, ktorý je uplatňovaný na základe Lisabonskej zmluvy a takýmto spôsobom sa rozpočtová procedúra stáva zvláštnym postupom, pretože parlament aj rada spoločne v jednom čítaní rozhodujú o rozpočte a je to prvý rok, čo sa táto Lisabonská stratégia alebo polisabonská stratégia aplikuje. Nie je isté, či sa to osvedčí alebo nie, ale my aj v sekretariate, aj tieňoví spravodajcovia sa snažíme pracovať čo najlepšie za týchto nových okolností. Výbor pre rozpočet je sám za tento návrh zodpovedný Budúci týždeň 10.5. pani kolegyňa Jedžedevská predloží návrh za rozpočet a pozmeňujúce návrhy. Tam je len 12. maj, to znamená veľmi krátka doba. Je to urýchlený postup a preto by sme pozmeňujúce návrhy, aspoň sekretariat to takto odporúčil, by ste mali zasielať priamo spravodajcovi Dúfam, že to nepridá ďalšiu prácu navyše. Ešte by som sa vrátil k niektorým obsahovým aspektom. Tam, kde, kde máme pôsobnosť v rámci nášho výboru. Je to tá páskomná policia, potom štatistiky a potom oblasť euroskupiny, teda dozor dohľad na Európskou hospodárskou menovou úniou otázka osobných výdavkov, výdavkov administratívnych na personál, potom daňové otázky, zdanenie, ale zdá sa, že rada dosť komisiu brzdila, takže nemáme nejaký špeciálny zoznam. A potom sú tu pilotné projekty a prípravné opatrenia na rok 2011, napríklad transparentnosť a stabilita finančných trhov, to je rozpočka 17204 podpora lepšej situácie pre mikroúvery pre podniky. To by bola linka 13334. Nechcem zachádzať do ďalších detajlov. Všetci isto viete, že tu máme 7-ročné obdobie a stanovujeme čísla na 7 rokov a tieto môžeme presúvať potom medzi jednotlivými rozpočtami. Tu by som rád poďakoval tieňovej spravodajkyni, ako aj ostatným tieňovým spravodajcom, s ktorými sme sa stretli a zhodli sme sa na tom, že by sme sa mali pokúsiť rozpočtové ciele z minulého roka dodržať aj v budúcich rokoch, ale to pôjde len v prípade, keď sa schvália zmeny v neskoršom období. Teraz by sme sa samozrejme mali sústrediť na priority. Ja budem v kontakte s tieňovými spravodajcami, ale podľa mňa by bolo potrebné posilniť predovšetkým oblasť štatistiky. Ďakujem. Pán Ludvíkson. Rád by som skonštatoval, že nové časy a nová situácia zmenia dynamiku tohto procesu. Ak chceme mať skutočný dopad a vplyv na definitívny výsledok, tak musíme zareagovať hneď v úvodnej etape celého procesu. Vo výbore EKON musíme mať e, vypracované veľmi rýchle stanovisko a tiež musíme hovoriť jednotne, e, jednotným hlasom v ekone len takto budeme mať vplyv, keď všetci pôjdeme jedným smerom a je potrebné, aby sme medzi politickými skupinami našli konsenzus, pokiaľ ide o návrh výboru Ekona, pokiaľ ide o návrh e, stanoviska, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011. Ja si myslím, že spravodajca je má veľmi konštruktívny postoj. Prvé stretnutie tieňových spravodajcov ukazuje, že sa nám podarí ten konsenzus dosiahnuť. Pokiaľ ide o návrh rozpočtu Európskej komisie, môj všeobecný pocit je, že naše záujmy a podnety sú dostatočne dobre zachytené, hoci ostávajú niektoré otázky a body, ktoré je treba vylepšiť, ale vo všeobecnosti návrh je priateľný ak sa budeme snažiť pozerať na tento návrh rozpočtu globálne, tak tu máme dva hlavné problémy. A síce e, v tej výdavkovej kapitole 1a, hoci je tam relatívny nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, hovoríme o 50,1 milióna eur, to je veľmi nízka suma, alebo a je veľmi ťažké mať s takouto sumou nejakú maržu, pokiaľ ide o ekonomické oživenie. Samozrejme, rada bude protestovať, ale napriek tomu by sme mali uvažovať o navýšení tejto marže, tohto e, limitu, aby sme ten mali vrchný limit adaptovaný na viacročné rámce. Pokiaľ ide o financovanie stratégie 2020, tak tam je podľa mňa ďalší problém, pretože zasa, že komisia nie je ochotná navýšiť finančné prostriedky pre takúto významnú iniciatívu. Sú alebo chcú nejakým iným spôsobom prerozdeliť už existujúce finančné zdroje. A ja som presvedčený, že nová iniciatíva vyžaduje nové finančné zdroje a nie prerozdelenie už prerozpočtovaných finančných prostriedkov. A stratégia 2020, ak sa bude financovať predovšetkým výdavkou kapitolov 1a, tak tieto dva problémy e, sú problémy, ktoré sú navzájom prepojené, teda ten tej marže a toho financovania stratégie 2020. Nemáme dostatočnú maržu pre tieto iniciatívy ani pre stratégiu 2020. Takže by sme mali vyslať veľmi jasné posolstvo komisii a jej rade, mali by sme mať dostatočné finančné prostriedky na stratégiu 2020. Inak táto iniciatíva nebude dôveryhodná. Je síce pekné, keď máme krásne prejavy, ale tieto prejavy musíme potom podložiť aj dostatočnými finančnými prostriedkami. Pokiaľ ide o tie špecifickejšie záležitosti, ja pochybujem, pokiaľ ide o zníženie financií na dohľad Európskej a menového hnutia, teda Európskej únie a menovej únie. Ja si myslím, že tieto finančné prostriedky by sme mali práve že posilniť a nie naopak. A ešte sú tam ďalšie spoločné aspekty, v ktorých môžem podporiť návrh komisie. Opravujem sa, hovorí rečník. Nemôžem podporiť návrh komisie, pretože sa navrhuje redukcia v niektorých položkách a to by sme mali prediskutovať, hlavne položka, pokiaľ ide o štatistiky. Posledná doba nám ukázala, že je veľmi dôležité mať prístup k dôveryhodným štatistikám, pokiaľ ide o finančné trhy a verejné financie. Nemôžem podporiť návrh komisie, pretože sa mi zdá, že nie je dostatočne odôvodnené zníženie e, financií pre medzinárodnú spoluprácu. Čo je ale pozitívny návrh, to je návrh dohľadu a dozoru verejných orgánov. V časti v hlave 12 je e, nová položka, ktorá hovorí o financovaní o 12 až 15 miliónov viacej e, pre tieto inštitúcie. A to by mala byť naša maximálna priorita v budúcich mesiacoch. A ďalší pozitívny prvok je to navýšenie financií v súvislosti s hospodárskou súťažou. V situácii hospodárskej krízy potrebujeme jasné rozhodné opatrenia, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. Zhrnutím sú tam určité dôležité body, ktoré ešte nie sú vyriešené, ale návrh komisie nie je ani veľmi prekvapivá, ale nie je ani veľmi nerovnovážna, aspoň z pohľadu nášho výboru. Ďakujem. Slovo má pán Karas. Vážený pán spravodajca, ja by som rád e, doplnil svojho predrežníka. Čo sa týka načasovania e, rozpočtových opatrení, podľa mňa na to nie je nemáme príliš veľký priestor. Musíme tento priestor však vytvoriť, pretože my tu robíme politiku, nie sme len nástrojom na prerozdeľovanie prostriedkov. Po druhé, ciele e, stratégie EU 2020 e, sa musia stať e, vďaka rozpočtu práve nástrojmi. To znamená, rozpočet 2011 musí zohľadňovať stratégiu EU 2020 a preto nemôžeme len pokračovať v súčasnom stave. Po tretie, Mm, v stratégii EU 2020 sú dva zásadné body, ktoré sa týkajú reakcie na krízu. Musíme podporovať viac európskych e, projektov v oblasti inovácií, vzdelávania a vzdelávania a zamestnanosti. To sa nám však nepodarí, ak budeme iba doplňať v týchto oblastiach rozpočty členských štátov, musíme aj poskytnúť nejaké vlastné zdroje eh, pre tieto oblasti. No a štvrtý bod súvisí so správou Eurostat, keď terajšie finančné pomoci Grécku a iným, ak chceme ich lepšie kontrolovať ako v minulosti, tak ako v minulosti sme kontrolovali aplikáciu implementácie európskych smernicí, musíme uh, zriadiť e, lepšie financovanie nezávislého Európskeho štatistického orgánu Eurostat a tiež ho musíme vhodnejšie e, vybaviť, čo sa týka personálu. To musíme presadiť v roku 2011. Ak nie, tak stratíme európsku dôveryhodnosť v týchto zásadných otázkach a v týchto zásadných časoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Karas, pán Klut. Ja, dankeschön. Ďakujem pekne. Ja som si všimol e, pri pohľade na čísla, že je neproporčné navýšenie e, rozpočtových položiek v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Tu e, sa núka otázka aspoň z pozície mojej politickej skupiny, či to tak musí byť a či to, čo povedal môj predrečník, čo považujeme za nevyhnutné v oblasti infraštruktúry, investícií do zamestnanosti, či E, to chceme zamerať aj na boj proti chudobe. E, nechceme sa tomu venovať len tento rok, chceme to poňať ako dlhodobejší projekt, či to skutočne sa nám podarí naplniť, pretože ak áno, tak musíme investovať viac aj do týchto oblastí v rozpočte, viac ako posiaľ. Musíme do toho viac jednoducho investovať, tak ako povedal môj predrečník tu sa núka otázka, či e, v oblasti zrejšnej bezpečnostnej politiky by sme nemohli trochu ubrať a presunúť do ostatných oblastí, pretože podľa mňa trochu nepomerne je táto oblasť e, financovaná v rozpočte. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlasí o slovo? Zdá sa, že nie. Tak e, dávam vám slovo opäť, pán Švápe. Ja budem veľmi stručná, pani predsednička. skôr chcem poďakovať všetkým kolegom za veľmi prínosné mm, mm, pripomienky. Najskôr by som zareagoval na svojho socialistického kolegu zo Švedska a povedal by som na jeho na adresu, že máme veľký záujem v tomto návrhu rozpočtu, aby sme konali spoločne, aby sme ho schválili spoločnými silami a tým mám na mysli aj vás. A preto som vám vďačný za vaše pripomienky. Toho, čo povedal Otmar Karas, sa držím, považujem za to za politicky dôležité, pretože Komisia sa musí venovať e, implementácii toho, čo my sme navrhli a to, že stratégia EU 2020 je v súlade s tým, čo schválil tento výbor, to je jasné. E, čo sa týka vyjadrenia kolegu Klute, áno, je pravda, že rozpočet pre zahraničnú a bezpečnostnú, pre bezpečnostnú obrannú politiku e, je o mnoho vyšší ako v minulosti, ale myslím si, že so spravodajkyňou z toho, čo som e, s ňou e, už doteraz prerokoval, vidím, že bude ťažké to zmeniť. Ja si myslím, že musíme jasne povedať, že v našej oblasti nie sú dostatočne naplánované rozpočtové prostriedky a budeme žiadať ich navýšenie a budeme sa snažiť to dosiahnuť. Myslím si, že to je všetko z mojej strany, pani predsednička. Budem sa snažiť spolupracovať aj naďalej s tenevými spravodajcami a v najbližších týždňoch, aby sme boli schopní predložiť návrh a potom ma sekretariat bude informovať, e, ako bude prebiehať tento proces. E, je mi trochu ľúto, že sme pod takým e, obrovským časovým tlakom, ale inak to asi nejde. Ďakujem. Just to summarize the, um, consider- teda úvahy 24. júna 19. júna bude lehota na predloženie návrhov hlasovanie vo výbore EKON 6. septembra, hlasovanie v gestorskom výbore 2. septembra a v plenárke 2. oktobra. To všetko tohto roka. Takto vyzerá súčasná situácia, ako ju navrhujeme. A toto popoludne sa týmto končí naše stretnutie. Ako som už povedala na začiatku tohto, stret, toho, tohto stretnutia, bude mať isté zmeny. Budú. zajtra tu nebude pani, Delgado, pani Salgado a rozpráva o Grécku a ďalších témach sa bude odohrávať hneď od rána a potom príde pán komisár Barnier. Takže myslím si, že nám bude veselo, ešte kým sa začneme zhovárať s komisárom. Ďakujem vám za účasť a uvidíme sa všetci ráno.